Good morning. Please use your headphone. I am speaking Spanish. Eh, no už, eh, dobre. Začneme. Ešte raz opakujem. Dobrý deň, vítam vás. Eh, začneme správou ohľadne stratégie Európskej únie voči Iránu po uzavretí jadrovej dohody. Naším spravodajcom je pán Huit. Bolo predložených 475 pozmeňujúcich návrhov. Dopracovali sme sa k 26 kompromisom. Takže zdám slovo pánovi Hovitovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa zameriam na kompromisné návrhy, o ktorých sme dnes tento týždeň rokovali. Chcem poďakovať tieňovým spravodajcom a poinformujem vás e, o tomto rokovaní. Nebolo to ľahké rokovanie. zároveň chcem poďakovať aj kolegom, ktorí sa zúčastnili na tomto rokovaní. Chcem povedať kolegom z výboru, to, čo bolo povedané počas prvej výmeny názorov a síce, že nejde o naliehavú rezolúciu, naliehavé uznesenie, nejde o správu o Iráne. Nejde o nejakú správu s popisom, čo sa deje v Iráne. Nie, je to o znovu nastolení, posilnení vzťahov s Iránom v kontexte iránskej dohody a preto by som poprosil kolegov, keď budú zvažovať jednotlivé pozmenujúce návrhy, aby boli konštruktívni a aby sme sa všetci snažili dopracovať sa k nášmu cieľu, ktorým je, ktorým je um, vlastne znovu zapojenie Iránu v zmysle princípov medzinárodného práva a tak ďalej. Samozrejme, správa musí byť spravodlivá, úprimná a môj počiatočný text si vy, vysúdil podporu, ale boli tam isté oblasti, kde niektorí kolegovia v sále mali pocit, že tá rovnováha nebola správ, správna. Takže ja som si to všetko starostlivo vypočul, rokovali sme a snažil som sa reagovať na všetky pripomienky, ktoré boli nadnesené. Nebudem všetko vysvetľovať, každý z návrhov, ale samozrejme e, môžem potom zareagovať ďalej. V jednotke až trojke hovoríme o špecifickej úlohe um, podpredsedničky vysokej predstaviteľky, pokiaľ ide o predsedanie zasadnutiam a hovoríme hovoríme o tom, ako je, ako je to nastavené v rámci EAS. Hovoríme aj o otvorení delegácie EÚ v Teheráne. Ja som veľmi špecificky rozpísal právomoci komisie v tomto ohľade. Prečo? Pretože dosiaľ neexistuje dostatočné porozumenie Iránu v, v Iráne, pokiaľ ide o funkcií a úlohy inštitúcií EÚ. Čiže keď som bol v Teheráne, tak som naozaj snažil to vysvetliť kolegom a hovoril som im, že by to malo zmysel, keby sme otvorili zastúpenie. To nie, to nie, tu je len rozhodnutie rozpočtového charakteru. E, ja si myslím, že by to malo svoj význam v Iráne a dúfam, že sa mi podarí naozaj presvedčiť o význame takéhoto kroku. Pokiaľ ide o číslo 7, tam ide o transparentnosť, e, prístup k trhom, protikorupčné opatrenia. Samozrejme, tieto veci sú blízke nášmu srdcu, záleží nám na nich. Ne, nehovoríme, že všetko sme, všetkému sme dobre porozumeli, a, um, ale ide o to, že uznávame, že Irán sa zaviazal v rámci akčného plánu a v rámci finančnej skupiny a my sme chceli povzbudiť tú, takúto skutočnosť. Všet, všetkých nás trápi voľný trh, protikorupčné opatrenia a tak ďalej, ale robíme to tak, robíme to pri všetkom rešpekte a je tu, jeden, je tu jedna problematická otázka a kolegovia súhlasia so mňou a síce, že ide o primárne sankcie USA a všetky obchodné delegácie, um, ktoré teraz do, te, do Teheránu chodia, komisári pravidelne chodia do Teheránu, snažia sa povzniesť obchodné vzťahy a um, samozrejme USA um, my, my samozrejme nebudeme súčasťou žiadneho antiamerikanizmu, ktorý ehm, Zároveň však ale chceme podporiť naše záujmy, obchodné záujmy EÚ a naozaj sa, naozaj sa snažíme a dúfame, že sa naozaj k tomu aj dopracujeme. Najmä kompromis návrh číslo 10 podporuje dohodu, um, ktorá bola oznámená, dohodu z BAES a toto sú obrovské dohody, ktoré ak naozaj sa ich podarí uskutočniť a zrealizovať, tak vytvoria aj atmosféru dôvery. Um, takže pokiaľ ide o 11.12 životné prostredie, ja som od pána Brugmajera prevzal tento bod. Áno, želáme si spoluprácu v oblasti energetiky, obrovská príležitosť pre nás, pre Irán, ale želáme si, samozrejme, chceme byť konzistentní aj pokiaľ ide o um, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Mal som vynikajúce stretnutie s organizáciami občianskej spoločnosti v Teheráne, a budeme sa snažiť e, spolupracovať a myslím si, že môžeme rozvinúť vzťahy s občianskou spoločnosťou v Iráne. To všetko nájdete v 12. 13. Potrebujeme migračný dialog podobný tomu, ktorý prebieha s inými krajinami. Mm. Viete, že hovoríme tu o Turecku a tak ďalej. A e, ja i iní majú obavy ohľadne tohto. Takže um, v 14 špeci- nájdete špecifický návrh, ktorý sa týka horizontu 2020, ktorý sa týka pomoci pri investičných projektoch a tak ďalej. Hovoríme tam o študentských výmenách, univerzitných projektoch, ktoré sú podľa nás veľkou príležitosťou. Pokiaľ ide o ľudské práva, Samozrejme, hovorím, že nejde o naliehavé uznesenie, ale určite si spomeniete, že veľmi jasne sa, sa vyjadrujeme, pokiaľ ide o trest, o, pokiaľ ide o trest smrti. Hovoríme o, zastave, o, o nutnosti zastavení poprav, Čiže áno, samozrejme otázka slobody vyjadrovania a tak ďalej. Snažili sme sa hľadať správne znenie. Kolegovia mali pocit, niektorí kolegovia mali pocit, že znenie, znenie nebolo ostatočne silné, ale teraz hovoríme jasne, mám vyhranený názor, že sme za, želáme si zastavenie, zákaz eh, vykonávania trestu smrti a tak ďalej. A dúfam, že týmto znením som vyšiel v ústrety kolegom výboru. Pokiaľ ide o Irán a e, Saudskú Arábiu, tam to nájdete v 16. Tam sa hovorí, že štáty a Saudsk- štáty Saudská Arábia, Irán um, by mali by by sa mali, by nemali podporovať nepriateľské skupiny v regióne a tak ďalej. To je moje znenie, snažil som sa, ale nehovoríme len o Iráne a ja dúfam, že tento kompromis je takým, e, ktorý budete môcť akceptovať. Hovorí sa tam aj o, teda hovorím tam o Iráne, ale aj o iných štátoch regiónu. Ja viem, že čas nás tlačí, kompromisný návrh, ktorý sa týka volieb a demokratického vývoja v Iráne. Opätovne, to je oblasť, kde e, si kolegovia v miestnosti želali zmenu v rovnováhe, takže naozaj sme intenzívne diskutovali o zmene v texte. Tam sa hovorí, že musíme rozšíriť priestor politického pluralizmu a vyzývame Irán, aby umožnil demokratické voľby a e, o tom sme intenzívne diskutovali počas rokovaní a ja dúfam, že tento kompromis naozaj budete môcť akceptovať. 22. E, špeciálny spravodajca OSN. My vieme, že to je citlivá vec pre Irán, ale podporujeme osobitný mechanizmus OSN a e, dali sme to tam a hovorili sme o tom na rokovaniach, vy ste o to žiadali, je to tam aj pokiaľ ide o náboženské slobody, minori, menšiny. Ja viem, že e, je vám to blízke, je to blízke vášmu srdcu, ja som to tam dal, takže nájdete to tam a dúfam, že to budete môcť akceptovať. Rodová rovnosť, práva žien, Eh, sexuálna orientácia. To je citlivá otázka. Eh, iránska strana by bola rada, ak by sme to tam nedali, ale ja stále nalieham na tom, aby to tam išlo, takže je to v 25-ke. No a chcem samozrejme si vypočuť kolegov, aby som sa ubezpečil o tom, že sme to naozaj dobre pochopili a dúfam, že sa budeme môcť pridržať filozofie správy a A želám si, aby sme pochopili, že filozofia, mm, že filozofia správy je taká a že naozaj chceme počúvať, chceme mať svoj vplyv v Teheráne a že týmto podporíme kľúčový politický cieľ EÚ a jedno z kľúčových stratégií pani Mogherini. O tom je táto správa a myslím si, že musíme byť zodpovední v tejto inštitúcie, a ubezpečiť sa, že tento proces naozaj podporíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Howitt, za vašu prácu, aj za vysvetlenie a úvod. Udelím teraz slovo pán Daktuson najprv. Nech sa páči. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som sa zúčastňoval na práci, pra, práce na tomto návrhu. Pokiaľ ide o ten pôvodný text, tam je 2500 slov. Ľudské práva sa uvádzajú trikrát. E, porušenie ľudských práv sa, sú predmetom kritiky, ale ani raz e, sa v texte neodsudzuje e, brutálna diktatúra a, jej, a porušovanie ľudských práv z jej strany. E, situácia v Iráne je alarmujúca, pokiaľ ide o ľudské práva. Správa Amnesty International hovorí, že situácia, pokiaľ ide o ľudské práva, sa postupne zhoršuje. Nedošlo k žiadnemu zlepšeniu a nevyzerá to ani, že by nejaké bolo na obzore. My vieme, že um, diktatúra persekuje ľudí a porušuje za, základné ľudské práva. Okrem toho, tento režim je jeden z, z vedúcich svetových poskytovateľov um, Hizbaláhu a Hamasu a ďalších teroristických skupín, aby sme posilnili pozíciu, aby Irán, aby posilnil svoju pozíciu, um, vedie vojnu v zastúpení. V krajinách ako Sýria, Irá, Irak a Jemen iránsky režim je dnes vinný z toho, že spôsobuje ľudské utrpenie a z toho, že spôsobil stratu mnohých ľudských životov. Ale o tomto sa vôbec v správe nehovorí, drahí kolegovia. Pokiaľ podpísanie jadrovej dohody znamená, že EÚ sa domnieva a považuje Irán za spoľahlivého partnera, tak to buďme radšej opatrní. Nedávno e, zverejním článok v Ekonomiste, odhalil obrovské obavy, pokiaľ ide o Islamskú republiku. Budem citovať. Tí, ktorí dúfali, že podpísanie jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami posilní um, reformné úsilie krajiny na účel na, na účet že, že to posledné reformské úsilie by mali opätovne zvážiť svoje odporúčania. Samozrejme, sú tam, došlo aj k pozitívnym zmenám v novom znení textu, ale to nestačí. My sme predložili niekoľko návrhov na zmenu, ktoré veľmi jasne zdôrazňujú dôležitosť toho, aby boli ľudské práva v samotnom srdci vzťahov medzi EÚ a Iránom. A ešte na záver poviem, že iránsky ľud potrebuje a zaslúži si našu podporu v boji za slobodu, za demokraciu a ľudské práva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, veľmi pekne ďakujem. Na teraz zvažujeme, diskutujeme o návrhu a chceme sa ubezpečiť, že toto nie je posledné zasadnutie, kde sa budeme venovať tejto, tejto otázke. Po diskusii medzi tieňovými spravodajcami sme o tejto otázke diskutovali a došlo k posunu v návrhu pána Howita a mnohé z vašich e, obáv sú oprávnené, budeme ich riešiť, budeme sa nimi zaoberať. Či už ide o um, trest smrti, ľudské práva a blok, čiže myslím si, že na tom pracujeme, to je moja pozícia ako tým spravodajcu a myslím, že ideme tým správnym smerom a pán Tenok, nech sa páči. Ja Súhlasím v zásade s tým, čo bolo povedané, pokiaľ ide o strašnú situáciu s ľudskými právami v Iráne a ja som bol kritikom um, eh, režimu iránskeho už 7 rokov, čo som v parlamente, čiže uznávam, že došlo k malým zlepšeniam, pokiaľ ide o ľudské práva. Mnohé z nich boli kozmetické, Ehm, z dôvodov, ehm, viete, že Irán ratifikoval, podpísal mnohé z medzinárodných konvencií. Ehm, nie, je však problém s ich uplatňovaním, pretože často sú v rozpore s právom šaria a tak ďalej, ale došlo k zmenám. Pred desiatimi rokmi sa nám podarilo dosiahnuť moratórium, pokiaľ ide o ukameňovanie žien, ktoré boli obvinené z nevery a ten status moratória v súčasnosti je ale nejasný. Ja som sa včera stretol s eh, týmom Amnesty International a tí hovorili o strašnom zaobchádzaní, upieraní lekárskej starostlivosti a tak ďalej. Hovorili o popravách, eh, o, o popravách maloletých, a e, hovorili o popravách e, za e, homosexualitu, neveru a tak ďalej. Ale v každom prípade ja e, chápem aj pána Hawita. Môžete uzavrieť mier s vašim nepriateľom, e, ako to raz povedal jeden politik a e, tá ten pákový efekt, tá páka, ktoré Spojené štáty EÚ a moja krajina po Brexite, dúfajme, uh, Um, my, sme, my, sme, my sme napríklad nedávno uh, otvorili veľvyslanectvo v Teheráne, ale po jadrovej dohode bude ten pákový efekt väčší a môžeme spolupracovať s reformistickými silami v regióne. A teda skupina EKR a naozaj sme nad tým uvažovali, súhlasíme s v širšej miere s pánom Hawitom, s jeho správou. Ja som, my sme sa s nimi stretli, intenzívne sme rokovali, niektoré veci sme pozmenili, mali sme pocit, že ten tón nebol dostatočne kritický a mm, trošičku sme to posilnili, pokiaľ ide o kritiku, ale v každom prípade tá širšia stratégia smerom k Iránu musí byť e, v tom duchu, že dúfame v lepšie porozumenie, v lepší dialog v oblasti ľudských práv, lepšiu realizáciu jadrovej dohody a musíme dúfať, e, že Irán prestane podporovať teroristické skupiny ako Hizbalah a Hamas Musíme im dať šancu, pretože mm, e, tie alternatívy, ako vyzerajú, čo, čo iné urobíme. Vo finále tu bola kontroverznosť ohľadne jadrovej dohody takisto a ja viete, že som priateľom Izraelu a tie alternatívy skrátka sa, sami viete, že neboli akceptovateľné, ale teraz musíme naďalej vyvíjať tlak a snažiť sa riešiť tú situáciu. Môžeme hovoriť aj o sankciách, pokiaľ Irán nebude naplňať svoje záväzky. Môžeme sa snažiť musíme sa snažiť o lepší dialog, kontakty medzi iránskymi a našimi podnikmi a ja verím, že iránsky ľud naozaj si bude, si bude želať lepšie a lepšiu budúcnosť tejto krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem, aby sme si vypočuli teraz eh, a teraz ďalších tieňových a potom budeme pokračovať na základe konkrétnych pozmenujúcich návrhov neskôr. Ďakujem. Austrálska delegácia medzi nás v e, tejto chvíli prišla, takže pani Saklára, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Všetci vieme, že Irán je dôležitá krajina pre blízkovýchodný región z politického a hospodárskeho hľadiska. Mali sme naozaj mm, zložitú situáciu vo vzťahu k Iránu, ale teraz tu e, máme veľmi ambiciózny, dôležitý dialog na obnovu dôvery tak aby sme mohli sledovať spoločné záujmy, aby ako iránska strana, teda obyvateľia Iránu, tak aj EÚ z toho mali užitok. Takže ďakujem pekne pánovi Havitovi za jeho správu a ďakujem mu aj za kompromisné návrhy. Myslím si, že kompromisné návrhy do veľkej miery vyhovujú tej požiadavke, že chceme mm, skutočný, reálny dialog na najrôznejších úrovniach a zdôrazňujú sa tam aj tie sektory, kde by sme chceli pohnúť veci vpred. Chcem poukázať na to, že je tu viacero otázok, ktoré je potrebné trošku upresniť. Ehm, teda hovorím o kompromisoch, kde by sme to mali upresniť. Napríklad zo pár bodov, ktoré boli vypustené a my by sme chceli, aby tam boli naspäť zapracované. Napríklad situácia, situácia ľudskoprávna, tu je potrebné zdôrazniť, teda právne otázky, procedurálne právo tak, aby e, naozaj, e, alebo procesné právo tak, aby naozaj mal každý e, záruku spravodlivého súdneho procesu. Potom úloha OSN, jej dodržiavanie a v tejto súvislosti výzva na iránskú vládu, aby lepšie spolupracovala a aby príslušným osobám poskytla neobmedzený vstup na svoje územie. Takže keď bude hlasovanie ako o výbore, tak aj v plene, tak na tieto veci budeme my dávať pozor. Ďakujem. Teraz pani Lohbiller. Ďakujem pekne. Pán profesor Buchner je náš tiež a nemohol dnes prísť, takže požiadal mňa, aby som vystúpila ja. E, tá správa sa nám pozdáva, podporujeme ju, takže ďakujeme je tu požiadavka na pána spravodajcu, aby dva pozmeňovacie návrhy 362 a 348 boli hlasované samostatne. Ďakujem pekne. Takže keď e, sa v pokoji pozriete na ten počet pozmeňovacích návrhov, ktoré boli prevzaté, teda návrhy od e, politických skupín, ktoré boli prevzaté, tak e, aby sme dospeli k nejakej rovnováhe, možno by sme sa mohli e, zamyslieť e, nad tým, či naozaj trvať na tom neprevzatom, či trvať na tom všetkom, či trošku neupustiť, nepopustiť, aby tá rovnováha bola, bola daná. Myslím si, že aj v ľudskoprávnej oblasti sa nám podarí, eh, pokiaľ o túto dohodu s Iránom, ktorej cieľom je predchádzať eh, produkcii atomových eh, bomb. Aj toto je predsa ľudskoprávna otázka. Toto je potrebné si uvedomiť. A včera myslím, teda tiež sme počuli indície o tom, že sa to uberá správnym smerom, takže e, myslím, že by, bolo škodo, by bola škoda to teraz nejako e, zablokovať. Pán Hauit, áno, máme tu už hosti, takže naozaj veľmi stručne kolegom chcem povedať, e, áno, my to tiež vnímame veľmi seriózne, že ste povedali. Ja vás rešpektujem, ak máte pocit, kompromisy nemôžete podporiť, tak ja to plne, plne podporím. Plne pochopím, pardon. Chcem ale povedať, ja som bol podpredsedom eh, podskupiny, pardon, podvýboru pre ľudské práva. Eh, spísal som viacero uznesení na tému ľudských práv. No a keď eh, sa tam poukáže na Amnesty International, veď ja som sa stretol s ich týmom pre Irán a tie listy, tie, e, tie slova, čo tam sú, e, vystali presne z dialogu e, s Amnesty International pôsobiacou priamo v Iráne. My naozaj chceme zlepšiť ľudské práva v Iráne, ale musíme to povedať takým spôsobom, aby to počúvali a aby to možno aj vypočuli. Čiže nemôžeme to robiť tak, aby sme boli plne spokojní a potom to nebude mať žiaden dopad v Iráne my budeme veľkí hrdinovia, alebo urobíme to tak, aby to Irán e, pochopil a aby to možno veci zmenili. Takže ja sa na ten text e, e takto pozerám a prosím aj vás, aby ste to aj vy tak urobili, pretože nikto, nikto ma tu nemôže napádať, pokiaľ ide o moje e, zásluhy alebo môj prístup k, v ľudských právach, pretože ten je podľa mňa konzekventný. Ďakujem pekne. Áno, istotne sa dopracujeme k spoločnému výsledku, aspoň takto ja cítim. Mám také tušenie. No a teraz by som tu rád uvítal pani Bishop, austrálskú ministerku zahraničných vecí a pána Čiobo, ktorý je ministrom pre obchod, cestovný ruch a investície. Takže srdečne Ďakujem, že ste tú cestu k nám merali. Dúfam, že tlmočenie funguje, hovorí pán predseda. Áno, je naozaj dobré, že máme tu takúto spoluprácu. Zahraničná politika, tu teraz majú v rukách eh, ženy, ako pozerám, nielen v EÚ, ale aj v Austrálii. Takže tá potrebná jemnosť, empatia a tak ďalej, tu snaď prinesiete do zahraničnej politiky. Sú tu ešte aj ďalšie príklady, samozrejme. Takže tie vzťahy považujem za veľmi dôležité. Myslím si, že rámcová dohoda z apríla 2015 medzi našimi krajinami, tu ste podpísali vy, pani ministerka, a za nás pani Mogherini tak táto dohoda je podľa mňa veľmi dôležitá a ja dúfam, že e, sa to celé ešte uzavrie e, tento rok. No a my ako výbor sme ochotní e, prispieť rýchlo k ratifikácii tak, aby mohla nadobudnúť účinnosť. Ja si myslím, že je dobré, že je tu bilaterálna dohoda, ktorá sa pripravuje, bilaterálna obchodná dohoda, ktorá sa pripravuje a že my teda budeme napredovať aj v bilaterálnych obchodných vzťahoch. Medzinárodná spolupráca s Austráliou v oblasti bezpečnosti, boja proti terorizmu, migrácie, ľudských práv, obchodnej politiky a tak ďalej. Toto je mm, podľa mňa na dobrej ceste, pričom nás samozrejme zaujíma aj hrozba ISIS, eh, Daesh eh, v juhovýchodnej Ázii, teda v Tichomorský, juhovýchodnoazijský región je obrovský, čiže tam tie súvislosti sú jasné, aj vzhľadom na hospodárske záujmy Austrálie v tomto regióne, čiže tam tá stabilita je pre vás naozaj veľmi dôležitá. No ale keď sa pozrieme na ISIS a ďalšie teroristické skupiny, ktoré pôsobia, eh, tak eh, tieto ohrozujú stabilitu aj našich regiónov. Čiže obaja sme mm, zainteresovaní na tom, aby sa tam eh, stabilita zachovala. Ďalej Čína. Čiže e, snaha e, veci riešiť e, mierovým spôsobom a myslím, že ani tak G20 tej situácii v Číne nepomohla. Prepojenie teda záujmov, stability tam, otázky nášho susedstva, otázky Sýrie, Iraku, konfliktov. Toto sú veľmi podstatné otázky v súvislosti aj s utečeneckou politikou, čiže aj tu by sme mali záujem počuť si o vašich stratégiách, lebo tam sú dosť kontroverzné pozície, čiže keby ste nám k tomuto mohli niečo viac povedať. Ja sa teším, že Austrália a Európska únia príjmajú iniciatívy a teším sa, že vy a podpredsednička Mogherini dnes vytvoríte platformu pre austrálsko-európske, hospodárske, ale aj e, civilné e, formy spolupráce, čiže také širokospektrálne diskusné fórum, ktoré by malo takýmto spôsobom vzniknúť. A aj k Brexitu by ste nám mohli niečo povedať, ako to vy vnímate, ak na to bude čas. Ja som počul, že Austrália vyhlásila, že by to malo Veľkou Britániou eh, veľmi rýchlo, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode. Takže toto všetko úsledky, ktoré nás zaujímajú a už dávam slovo vám, pani Bishop. Ďakujem pekne, pán Brok. Veľmi sa teším, že tu môžem byť. Dovolte mi, aby som sa poďakovala poslancom Európskeho parlamentu za to, že aj kolega Čobov a ja tu dnes môžeme vystúpiť. Ja sa teším, že som zase raz v Bruseli a že môžem vystúpiť v tomto výbore, pretože v svet, vo svete, ktorý je čoraz prepojenejší, obchod a zahraničné e, vzťahy sú čoraz dôležitejšie pre krajiny, vlády aj občanov. Vaša práca v tejto oblasti je dôležitá pre EÚ a občanov EÚ a je dôležitá aj pokiaľ ide o partnerov medzinárodných partnerov EÚ, vrátane Austrálie. Austrália a EÚ majú spoločné dejiny, kultúru, e svetonázor a eh, v mnohých prípadoch aj rovnaké záujmy. Napríklad máme aj spoločné hodnoty ako sloboda, demokracia, zásady právneho štátu, ľudské práva, otvorené hospodárstvo, plynulý tok e, služieb, tovarov, kapitálu, inovácií, nápadov e, s cieľom zvýšiť blahobyt a zlepšiť životy našich občanov. No a musíme lepšie obhajovať prínosy otvorených trhov pre našich občanov. My sme súčasťou G20, e, teda sme jedno z najväčších ekonomik celosvetovo 25 rokov bez, pre, bez prerušenia hospodárskeho rastu a blahobytu, vychádzajúc e, z otvorených trhov a liberalizácie obchodu. Myslíme si, že v globalizovanom svete sa nám podarí v partnerstvách prekonať výzvy a globálna stratégia EÚ je aj vitaným krokom e, týmto smerom. Takže naozaj toho máme spoločného veľa a neprekvapí na mm, teda nikoho, že sme prirodzenými partnermi v mnohých oblastiach úsilia, obchodovanie, e, podnikanie, umenie, občianská spoločnosť a tak ďalej. Čiže sme prirodzení partneri e, aj v tejto oblasti, ale aj pokiaľ ide o hrozby, ohrozujúce náš e, blahobyt, ako napríklad terorizmus a širšie bezpečnostné výzvy. Opakovane sme ukázali, že e, dokážeme spojiť síly, e, pokiaľ ide o reakciu na tieto výzvy. My sme šokovaní e, a smutní z tej vlny útokov v Európe, vrátane teda Bruselu a ďalších miest v Európe. Často to súvisí s ISIS, Daesh, čiže my sa snažíme spojiť síly v boji proti terorizmu v skupinách ako napríklad e, Europol. E, teda máme dialog medzi Europolom a našimi inštitúciami v boji proti terorizmu taktiež občianská vojna v Sýrii a humanitárna kríza. E, tu je potrebné vyriešiť a stabilizovať celý región. Len takto môžeme porazi, poraziť e, Daesh. Čiže my e, chceme taktiež e, posilniť bezpečnosť v Iraku, v Afganistane. Spolupracujeme napríklad v koalícii proti Daesh a v medzinárodnej podpornej skupine pre Sýriu. My e, prispievame e, vojenským personálom napríklad v Iraku a tiež humanitárna a rozvojová pomoc, tvorba inštitúcií, ochrana ľudských práv, e, taktiež rodová rovnosť. Toto sú veci, ktoré sú dôležité na to, aby naše spoločnosti dokázali obstať v týchto veľkých výzvách. A potom ďalšie problematické oblasti, napríklad Ukrajina. My sme spolu s EÚ odsudili kroky Ruska a voči Putinovému režimu sme stanovili prísne sankcie. Ďalej pád e, e, malázijského e, letu. Mnohí Austrálčania prišli o život v tomto incidente nad územím Ukrajiny. Taktiež E, medzinárodné právo alebo pravidlá v medzinárodného poriadku. E, my vnímame EÚ ako dôležitého partnera v týchto, e, v týchto snahách. Takže naozaj je potrebné, aby sme spolupracovali, aby sme podporovali tieto normy, medzinárodné pravidlá, aby teda ich rešpektovali všetky krajiny. Napríklad eh, Juhočínske more, eh, tam eh, prebiehajú Neustále spory ohrozujú e, toky medzinárodného obchodu. Vyzývame všetky strany, aby e, nerobili unilaterálne kroky. Chceme, aby sa tieto e, námorné spory riešili mierovým rokovaním. Vítame tiež úsilie EÚ, pokiaľ ide o korejský polostrov, hlavne prostredníctvom OSN, a pokiaľ ide o sankcie voči severokorejskému režimu režimu. A sú tu naozaj obrovské, obrovské bezpečnostné výzvy celosvetovo a my sme e, preto prirodzenými partnermi a musíme ešte lepšie spolupracovať. Naša rámcová dohoda, ktorú dúfame podpíšeme do konca tohto roka, toto je e, dôležitý ďalší krok e, na posilnenie nášho vzťahu vo všetkých oblastiach spolupráce. Tá dohoda je našim záväzkom, záväzkom na podporu bezpečnosti a blahobytu v našich regiónoch. Tá zmluva je silným základom pre ďalší rozvoj našej spolupráce v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, ako aj v otázkach bilaterálneho charakteru vrátanie udržateľného rozvoja, poskytovania pomoci hospodárskych a obchodných otázok, spravodlivosti, výskumu, inovácií, vzdelávania a samozrejme globálne výzvy migrácia, klimatické zmeny a verejné zdravie. EU Australia Leadership Forum, toto je vec, ktorú dnes spustíme s, Mo- s Federikou Mogherini. Toto je len ďalší prejav nášho prohlbujúceho sa priateľstva. Toto fórum bude platformou na e, zapojenie svetových e, lídrov, e, pokiaľ ide o dialog o možnostiach spoločného rastu, aby teraz z nášho vzťahu mohli profitovať naši občania. To sú teda tie najnovšie prínosy naozaj nášho produktívneho, produktívneho e, vzťahu už 10 ročia pretrvávajúceho a my dúfame, že naše partnerstvo ešte rozšírime e, formou e, komplexnej FTA. Naozaj všetci poslanci musia podporiť a musia odkomunikovať občanom prínosy takéhoto, takéto dohody o voľnom obchode. Čiže partnerstvo vychádzajúce z našich spoločných hodnôt, Eh, teda pán kolega, eh, minister pre eh, obchod, cestovný ruch a investície, pán Čobo, k tomu ešte povie niečo viac. Austrália a Európa teda mm, dlhé roky spolupracovali na podporu blahobytu a mieru a som si istá, že aj tieto nové zmluvné nástroje posilnia náš vzťah do budúcna. K Brexitu Rada by som Európanov vyzvala, aby nehovorili o nejakom páde, poklese, pretože EÚ priniesla európskemu kontinentu mnohé prínosy a EÚ musí byť hrdá na to, čo dosiahla, pokiaľ ide o blahobyt, mier a bezpečnosť na tomto, region, na tomto kontinente. My sa tešíme na spoluprácu so, s Veľkou Britániou aj po Brexite, ale Tiež eh, sme zaviazaní eh, nášmu vzťahu s Európskou úniou a myslíme si, že eh, toto jedinečné spojenectvo liberálnych demokracií v Európe, že sa musí naďalej rozvíjať a musí pretrvať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Saifi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som eh, chcela v mene výboru pre zahraničný obchod eh, tiež e, uvítať e, oboch austrálskych hostí, pani ministerku aj pána ministra. Veľmi sa tešíme, že prišli a chcem tu uvítať aj teda celú austrálskú delegáciu. Vážená pani ministerka, pán minister, kolegyne, kolegovia, náš výmena názorov dnes rána, pre, ráno prebieha v veľmi zložitom medzinárodnom kontexte, už to povedal aj pán Brok. E, momentálne prechádzame viacerými krízami a medzinárodný obchod, ten je neustále ohrozovaní. E, takže je naozaj potrebné, aby sme pokračovali v našej práci, aby sme vytvorili taký obchod, ktorý bude prospešný pre všetkých a ktorý v duchu reciprocity a vzájomných výhod umožní prispieť k rastu a mm, zamestnanosti. Európska únia, Austrália, majú nejaké spoločné príležitosti aj výzvy. Eh, áno, sme relatívne ďaleko geograficky, ale máme rovnaké, často rovnaké hodnoty a záujmy. V mene môjho výboru by som chcela zdôrazniť jednu zásadnú vec. A to Európska únia a Austrália sú silnejšie, keď sú jednotné. A to prostredníctvom našich obchodných vzťahov. Európska únia a Austrália predstavujú veľmi eh, dôležitú eh, súčasť eh, taktiež pokiaľ ide o um, medzinárodnú organizáciu um, obchodu, uh, investícií a tak ďalej. Uh, preto sú dôležité naše ďalšie vzťahy, ďalší rozvoj. No a um, náš výbor má aj monitorovaciu skupinu, špecificky sa venujúcu Austrálii a Novému Zélandu. Tiež so záujmom uh, sledujeme účasť Austrálie v multilaterálnych a plurilaterálnych lokovaniach, ako napríklad TISA a e, v oblasti environmentálnej a um, tiež pokiaľ ide o verejné trhy a túto dohodu. Pokiaľ ide o budúce obchodné vzťahy medzi nami a Austráliou, Európsky parlament v februári prijal e, stanovisko k otvoreniu rokovaní a dúfame, že rokovací mandát budeme mať čo najskôr. Takže ďakujem pekne a už dávam slovo pánovi Čobovi, ministrovi obchodu, e, cestovného ruchu a investícií. Nech sa páči. Well, thank you and uh, thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani Saifi. Takisto uh, si vážim tú možnosť, ktorú som dostal. No, vám ďakujem, pán predseda Brok, vážny, vážne dámy a páni. Veľmi ma teší, že mám dnes možnosť uh, vám prehovoriť o prehlbovaní našich prepojení v oblasti obchodu, investícií a pokiaľ ide o naše liberalizované a pokročilé ekonomiky. My chceme spolupracovať s Európskou komisiou a členskými krajinami, e, pokiaľ ide o rokovanie o dohode o voľnom obchode. Tešíme sa tiež na ďalší dialog so všetkými poslancami Európskeho parlamentu. Budeme podporovať lepší obchod s tovarmi a službami a investície rovnako dôležité, pretože obe krajiny sú veľmi pokročilými ekonomikami. Táto dohoda má potenciál naozaj vytvoriť benchmark pre to, čo môže takáto dohoda dosiahnuť medzi partnermi rovnakého naladenia. Práca môže byť v budúcnosti v oboj strane prínosná v oblasti štandardov, noriem, regulácií, digitálnej ekonomiky, výskumu a inovácií budeme mať zdieľanú víziu, ktorú majú obe, kraj, obe e, združenia Európska únia i Austrália. E, už spolupracujeme na mnohých častiach medzinárodného obchodu. Chceli by sme mať silný multilaterálny obchodný systém. Spolupracujeme na pokroku v mnohých iniciatívach, vrátane, ako ste vy spomínali, pani podpredsednička, výrazne významná e, dohoda TESA, pokiaľ ide o budúcu spoluprácu našich ekonomik. E, spolupráca EU-EU e Austrália bude založená na silných ekonomických prepojeniach, ktoré už existujú. Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom, keď máme na mysli bloky. Veľmi dôležitá oblasť sú infraštruktúry a medicínske technológie. Európska únia je Austra- e, najväčším investičným partnerom Austrálie. Minimálne e, časť týchto investícií zastupuje európske, európske obchody. E, clá v Austrálii a Európskej únii sú porovnateľne nízke v priemere E, je dôležité, aby bilaterálna zmluva o vzájomnom obchode e, stanovila podmienky, ktoré budú otvorené, spravodlivé a rovnocenné. My rokujeme o závažných a vyvážených výsledkoch v oblasti polnohospodárstva s ďalšími partnermi a tešíme sa na možnosť spolupracovať s EÚ v dôležitých aspektoch tejto agendy. Naša povesť, pokiaľ ide o čistú zelenú produkciu potravín, je dobre známa všade v Ázii. Mýtus však, že naše polnohospodárske vývozy sú e, väčšie, než v skutočnosti sú. V skutočnosti e, vývozy EÚ e, sú 4 krát vyššie, než Austrália poskytuje. A výroba je 10 krát vyššia. Pokiaľ ide o služby, Tiež chceme e, touto zmluvou dosiahnuť čo najliberalizovanejší výsledok, aký je možný. Chceme sa k rokovaniach o službách e, pristupovať tak, aby sa odstránili bariéry v čo najviac sektoroch a aby sa zvyšovala transparentnosť. Takáto zmluva predstavuje možnosť podporovať dojednania pre našich odborníkov vzájomným uznávaním profesijných uh, kvalifikácií. Chceme výsledok, ktorý e, umožní toky oboma smermi. Tieto dojednania by mali uľahčiť investície a umožňovať e, stabilitu investíciám a chrániť vlády, aby mohli e, regulovať predpisy v záujme obyvateľstva máme veľmi, obe strany veľmi robustné systémy Ďalším prínosom spolupráce rovnako naladených partnerov je, na, je oblasť regulačná. V tejto oblasti môžeme dosiahnuť mnohé, aby tu bola väčšia istota pre podniky, hlavne malé a stredné, a súčasne z, a môžeme znižovať byrokraciu. keďže sa obraciam na parlament Európskej únie, nemôžem nespomenúť e, otázku duševného vlastníctva. Tu jedna vec, podľa nášho názoru, nemal by tu byť prístup paušálny k týmto témam v našich dohodách o voľnom obchode. Mala by byť rovnováha medzi právami držiteľov práv, záujmami držiteľov práv a užívateľov nedávnych dohodách o voľnom obchode sme našli inovatívne spôsoby, ako uznať úlohu technológie v modernom obchodnom prostredí. V rokovaniach z EÚ očakávame dosiahnuť možnosť pokročiť ešte ďalej v našich spoločných záujmoch a prístupoch. Podpora rastu, digitálnej ekonomiky, to sú dôležité priority eh, obchodnej agendy Austrálie, vrátane rokovaní na tejto zmluve. Rokovania o dohodách o voľnom obchode sú veľmi zložité. E, sú tu mnohé citlivé oblasti. Momentálna fáza je užitočným mechanizmom na zabezpečenie jasného chápania našich cieľov. Sme odhodlaní e, včas uzavrieť e, tento proces a spustiť rokovania. Z pohľadu Austrálie je jasné, že bilaterálna dohoda o voľnom obchode je myšlienkou, ktorá e, je veľmi aktuálna a výzvou je dosiahnuť prínos pre obe dve strany a ísť vzorom pre svetový obchodný systém. Teším sa na otvorený dialog s členmi Európskeho parlamentu v smer, smerom k tejto iniciatíve. A ako minister pre obchod chcem sa pridať ku kolegyni Bishop a e, zdôrazniť, že zdieľame mnohé aspekty od Európy, ako ste o tom hovorili, pani podpredsednička. Tešíme sa na spoluprácu, zúčastňovať sa na procesy, procese globalizácie na oboj strany prínos EÚ a Austrálie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za obe stanoviska ktoré poskytujú dobrý materiál pre dobrú diskusiu, do ktorej by sme mali hneď prejsť kolegu, kolega e, má slovo. Budem hovoriť v Nemčine, varujem vás vopred. Vítajte, pani ministerka, pán minister, ďakujem pekne. Pre mňa je dôležité, aby sme mali tak, v takej diálke, tam, kde si na juhu, takého silného partnera, Nechcem hovoriť za zahraničný obchod, ale dodám, e, z môjho pohľadu e, dobrá dohoda o voľnom obchode by bola dobrou vecou, podporujem i ďalších, s ktorými sme v rokovaniach, či už ide o CETU alebo TTIP. Mm, nemusíme mať strach. E, protekcionisti z toho nevzídu v budúcnosti. Moja otázka sa týka oblasti utečeneckej čo v našej praxi je porovnateľné a čo nie. Určite viete, že i v Európe sú ľudia, ktorí si to predstavujú tak, že by sme mohli identifikovať v Stredomorí určité ostrovy a vyhlásiť ich za utečenecké tábory. Vy máte také skúsenosti s ostrovom Nauru a potom tiež Papua Nová Gvinea kde teraz ale ústavná inštancia povedala, že takto to ďalej nemôže ísť. Na základe vašich skúseností moja otázka znie, myslíte si vzhľadom i na e, teritoriálnu príslušnosť ostrovov, myslíte, že takýto prístup v Európe by mohol mať úspech? Ja osobne si to nemyslím ale e, rád by som počul vaše skúsenosti. A ďalšia skupina otázok k nasledovnému. Máme tu spoluprácu podľa zmluvy s eh, Kotonu s krajinami eh, i pacifickej oblasti. Týka sa to tých ostrovov, ktoré sa tam nachádzajú. Vnímate tu nevyhnutnosť či možnosť z vášho pohľadu spoluprácu v oblasti rozvojovej či eh, posilňovania tamejšej bezpečnosti, posilnenie. Sú tu návrhy alebo želania z vašej strany? floor is yours. Sorry, I couldn't hear you, Chairman. Um, thank you. My question... Moje otázky sa týkajú skôr ministra pre obchod. E, Zaujímalo, ma, čo ste hovorili o investíciách. Máte pravdu, že z Austrálie smerom do Európy, opačným smerom plynú výrazné investície. Viete, že Európska únia má novú formu investičných dohôd v našich dohodách, e, osobitný systém vzhľadom na vaše minulé skúsenosti s investíciami, e, pokiaľ ide o systémy urovnávania sporov. Myslím, e, ide tu na, o náš systém investičného súdneho dvora, čo by mohlo byť prínosom pre túto dohodu, dohodu. Pokiaľ ide o Brexit, mám trošku obavy, pokiaľ ide ešte sú tu nie síce formálne rokovania, ale to ten pojem, že bude e, prebiehať podobný proces e, s vami a súčasne so Spojeným e, kráľovstvom, hoci oni sú ešte e, členom Európskej únie, takže tu rokujeme e, e s malou entitou, ako je Spojené kráľovstvo vy vlastne formálne ešte nerokujete, nerokujete ale budú tu diskusie. Neviem, ako tieto veci e, možno spojiť e, a nebyť v konflikte z nášho britského pohľadu. My by sme mali obavu, že, e, vy by, že by sme použili uh, uh, Spojené kráľovstvo ako argumentáciu uh, páku, tlak na vás, toto ponúka Británia, ale vy nie. Treba sa naozaj zamerať na tie samotné rokovania ne, bez hľadu na iné. Ešte k Číne. Pokiaľ ide o štatút trhovej ekonomiky Číny, je to veľmi zložitá téma. Austrália má s Čínou veľmi úzke e, vzťahy. Vy ste im už dali štatút trhovej ekonomiky. Aké sú vaše skúsenosti? Ako by sme sa mali my vysporiadať s touto témou? Eh, na základe vašich skúseností. Thank you very much. Charles Tenok. Ďakujeme, pán Tenok. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. A very warm... Ďakujem a vítajte, eh, vážení hostia. Som ďalší z britských eh, europoslancov, čo skoro vyhostených. Moja skupina EKR vás v Európskom parlamente víta Nepochybne e, vaša prítomnosť e, e, v euroskeptickej tlači v Británii je označená. Prečo, prečo plýtvate čas, čas s Európskou úniou? Ja si myslím, ako to už povedali, povedal pán Martin, že vaš, vaša dohoda sa môže diať, diať až po Brexite. Obchod medzi Austráliou a, a Spojeným kráľovstvom. To sú 2% v porovnaní e, s 45% EÚ a 12% USA. Aj tak britská tlač výrazne e, hovoria o tom, že naše vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a Austráliou sa vrátia do nejakých zlatých dôb, ale nebolo by asi správne e, zaradiť Spojené kráľovstvo niekde na začiatok zoznamu krajín. Máme, musíme normálne prejsť procesom ako ste správne povedali, e, zdieľame e, spoločné hodnoty. My, Británia i celá Európska únia, pokiaľ ide o demokraciu, právny štát, e, spolupráca v boji s džihadským terorizmom. Máme spolu globálne záväzky, úlohy, poskytovanie globálnych komodít v industriálnom svete. Určite vy ste kľúčovým hráčom v pacifickej azijskej oblasti v Juhočínskom mori, kde máte podobné názory, ale nespomenuli ste jednu vec, kde máte veľmi dlhú skúsenosť a to je spravovanie tokov e, e, utečencov a odrádzanie od nelegálnej migrácie. To sú veľmi kľúčové témy pre EÚ vzhľadom na, problém, na naše problémy v e, Stredomorí. Veľké množstva prichádzajúce legálne i legálne. Môžete si však byť istí, že kým e, tu budú europoslanci Spojeného kráľovstva, budeme vašimi priateľmi a zástancami. Teší, tešilo ma tiež vypočuť si, že Spojené kráľovstvo, e, že my nepríjmeme austrálsky štýl e, pracovníkov prichádzajúcich ako migrantov do Británie po Brexite. Austrália samozrejme je spoločnosťou, ktorá sa mení z juho-východnej Ázie beriete teraz všetkých migrantov, ale tiež veľa európskych migrantov. Minulý rok napríklad 80 tisíc z Talianska a Grécka ste teda krajina s veľmi silnými prepojeniami nielen s Britániou, ale aj s kontinentom. Ste kľúčovým členom G20 a buďte si istí, že skupina EKR, ktorú tu dnes zastupujem, kolegovia sú na študijnom týždni, preto som tu osamotený. E, I bez britskej e, prítomnosti budeme podporovať e, ratifikáciu dohody o voľnom obchode medzi EÚ, Austráliou a ďalšie vzťahy medzi našimi krajinami. Ďakujem. Pán Naď. Vážení pani ministri, podporujeme vás všemožne. Samozrejme, v súlade s obchodom medzi EÚ a medzi Austráliou. Chcem sa spýtať pani ministerky, pokiaľ ide o e, Čínu. Čína e, buduje oceánsku flotilu lietadlové lode a to vlastne bude mať vplyv aj na samotnú zónu Pacifiku. <laughs> Pacifik má dve oblasti, teda severnú a južnú, teda um, severnej oblasti je Mikronézia, Palau, Marianské ostrovy a to vlastne spadá pod e, vojenskú kontrolu e, Spojených štátov, ale um, Austrália má na to e, jasný pohľad Kiribati, Kukové ostrovy a tak ďalej, aj pokiaľ ide o Papúnovú Gvineu. Ako to vnímate vy? Čo, to znam, čo znamenajú tieto plány Číny? najmä ak zvážime budovanie a zlepšenie diálnice medzi Kašlar a um, Turkestanom čínskym, kde a Čína má potom aj vojenské zriadenie blízko Iraku a um, mohli by ste nám ponúknuť váš pohľad na túto vec. Ďakujem. Thank you, Jim. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť trošku v inom duchu ako osta- ostatní britskí a europoslanci. Význam e, e, Európskej únie pre obe ekonomiky sa prehliada. Európska únia ako blok je e, najväčším zdrojom zahraničných priamých investícií pre Austráliu 59% z toho je zo Spojeného kráľovstva. Takáto dohoda o voľnom obchode 66% e, smerovalo do e, e, Spojeného kráľovstva pri priamých investíciách. Ani žiadna európska krajina nie je medzi top 15 investormi v Austrálii. Spojené kráľovstvo je dôležité pre Austráliu, preto je dôležitá aj EÚ. Máme spoločný jazyk a dedičstvo. E, dohoda to bude určite oboj strane prínosná. Myslím si, že e, e, my ako Spojené kráľovstvo by sme mali vnímať ako, ako Predseda prerušuje rečníka. Nemala by táto diskusia sa zvrhnúť na diskusiu o Brexite. E, vnímame tiež e, úzke vzťahy s našimi e, európskymi partnermi. Jeden z hlavných dôvodov prečo sa považujem za medzinárodne orientovaného poslanca, že je dôležité, pretože si myslím, že naša krajina by sa mala e, orientovať na medzinárodné scény i po Brexite. Máte komentári procesy e, k budúcemu dílu, dohode o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a Austráliou a po druhé, zdieľate môj pohľad, hovorím ako hovorca e, svojej krajiny, že Commonwealth by mal byť nas, e, nasledovaný ako diplomatické i obchodné fórum s prínosom pre všetkých členov pre mier a prosperitu v širšom e, vnímaní sveta. Delegácie nás počase opustia, ale teda musia si nájsť e, čas na zodpovedanie. Vašega poudarka da je odgovor na... Ďakujem pekne, pán predseda. ...poglobljeno partnerstvo. Pokiaľ ide o spoločné odpovede, ja som veľmi rád, že zdôrazňujete otázku investícií to je zásadná otázka. Som veľmi rád, že existuje dohoda medzi nami a že existuje dohoda s Japonskom. Táto dohoda si nevyslúžila takú kritiku ako TTIP samozrejme a um, dobrá atmosféra, konštruktívny duch nám pomôže vybudovať uh, efektívny normatívny systém na to, aby sme uh, zlepšili hospodárskú situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, prezidente. Ďakujem veľmi pekne. A ja vítam vážených eh, hostí. Som veľmi rád, že medzi nás prišli. Máme obrovský záujem o, obchodu, o, o dohodu o voľnom obchode, eh, aj my z oblasti polnohospodárstva. Ja mm, by som sa chcel vyjadriť následovne. 11. februára komisia antidumping zaviedla e, cieľ mm, cla, pokiaľ ide o konzervované paradajky z Európy. Ako pripomenula pani Malstrom, ehm, my samozrejme sme vyvinuli obrovské úsilie, pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku. Ehm, my my samozrejme sa tomu venujeme a celý ten balíček je teraz v rámci Greenboxu a ja si želám a dúfame, že aj vďaka vašej prítomnosti tu v Bruseli dnes sa nám podarí urobiť krok vpred, aby sme odstránili akúkoľvek prekažku e, v našej spolupráci. Ďakujem. Thank you, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani ministerka, pán minister. E, sme veľmi radi, že ste medzi nami tu dnes v parlamente. Ja mám podobnú obavu ako e, pán Martin. Ako vnímate e, to, že Británia analýzuje možnú dohodu s Austráliou, kým sú ešte stále členmi EÚ? Ako to vnímate vy na zasadnutí G20 v Číne? Pán prezident e, Obama povedal britskej premiérke pani Mayovej, že prioritou USA bola obchodná dohoda s EÚ, nie, so, s, nie so samotnou Britániou. Takže aká je vaša priorita? E, voľná, vo, zmluva voľnom obchode s EÚ alebo Britániou? No a ja ako Fín by som si rád vypočul váš, na, váš, váš názor na dosah ruských sankcií na Austráliu. Um, vieme, že boli nejaké, vieme, že boli problémy, pokiaľ ide o mliečný sektor. Môžete mi ponúknuť váš pohľad na vplyv sankcií na uh, Austráliu. Ďakujem veľmi pekne, pani Graswander. Ďakujem pekne a ja vás tu chcem srdečne uvítať. Ja som členkou výboru pre obchod a našim princípom pri obchodných dohodách je naozaj nárast blahobytu občanov a nie profity pre veľké firmy a koncerny. Viete, že sme veľmi kritickí. Niektoré dohody, ako napríklad CETA alebo TTIP. Takže moja otázka na vás, či e, toto tak aj vnímate, že pokiaľ ide o ochranu investorov, alebo pokiaľ ide o trvalo rozvoj, že tam vidíme e, ohrozenie našich štandardov, že máme veľké obavy a či tieto obavy zakomponujete v týchto rokovaniach, aby sme mali od začiatku dobre kola rokovania a potom mohli byť s výsledkom spokojní, aby sme dosiahli na oboch stranách to najlepšie pre našich občanov. Ak dovolíte, ja ešte posledná poznámka. V našich vzťahoch medzi EÚ a Austráliou tu by sme sa nemali nechať znervozňovať Brexitom. Ale vás chcem vyzvať, aby ste pokračovali naďalej podľa plánov v rokovaniach z EÚ, aby potom si rokovali s Britániou, e, keď e, bude po Brexite, lebo veď život ide ďalej, to je podľa mňa logické, automatické. A toto je skrátka iba mm, implikácia toho, o čom rozhodli v Brexite, ale mám trošku problém s tým poradím, ktoré tu načutli kolegovia ako Martin alebo Tenok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Myslím si, že tu odznelo niekoľko otázok, ktoré boli namierené priave, práve, priamo mne. Takže zodpoviem eh, na tieto otázky. Otázka utečencov, porovnateľné či neporovnateľné skúsenosti EÚ a Austrálie. My máme vlastné skúsenosti, pokiaľ ide o nezákonné toky um, Austrália je krajinou, ktorá vystala z migrácie, je vybudovaná na migrácii. Máme, máme ľudí z celého sveta, ktorým je Austrália domovom. Máme jeden z najúspešnejších multikulturálnych experimentov na Zemeguli v podstate a mm, špecificky, teda samozrejme príjmame ľudí na základe humanitárnych a migračných víz. 825 tisíc ľudí dostalo víza mm, a mohli sa usídliť v Austrálie. Každý rok zhruba 18 tisíc takýchto víz je k dispozícii a ešte okrem toho ponúkame 12 tisíc e, stálych miest, stálych miest teda pre tých, ktorí sa môžu k nám permanentne presídliť z konfliktných oblastí. Um, naša krajina má 24 miliónov obyvateľov. Pred, pred pár rokmi um, pašovanie osôb um, sa zameralo na to, aby zneužilo naše zákony a to znamenalo značné toky migrantov, najmä z, z Blízkeho východu a mm, pašova, Mm, pašeráci eh, leteli do Melanézie či Indonézie a potom ich eh, naložili na nejakú chabu barku, chabe lode a odchádzali teda napríklad z indonéskych prístavov a vydali sa na veľmi nebezpečnú cestu do Austrálie. Asi 50 tisíc ľudí sa o to pokusilo a vieme najmä o tisíc eh, 200 osobách, ktoré sa utopili v mori, ženy, deti a naj, napriek najlepšiemu úsiliu sa nám nepodarilo ich zachrániť. Potom eh, lebristická vláda mm, sa dohodla s Papuou Novou Gineou, eh, že um, oni um, že zvážime teda ich požiadavky a pokiaľ sa dokáže, že sú naozaj pravými utečencami, tak e, Papua e, Nová Gvinea im pomôže a že ich presídlia do iných krajín a tak ďalej, pokiaľ ich e, dôvoda, ich, pokiaľ ich dohoda bude neodôvodnená, tak v spolupráci s OSN by sme týmto ľuďom potom pomohli ísť naspäť do svojich krajín. táto dohoda stále platí. Podobne, podma dohoda platí aj s ostrovom Naru. To sú otvorené centra. Ľudia môžu prichádzať, odchádzať, ale mm, samozrejme zostávajú tam po ten čas, kým sa spracúva ich žiadosť o azyl. Austrália má veľmi silné zákony ochrany hraníc, v dôsledku čoho sme, sme rozložili modely pašovania mm, od roku 2014 vlastne došlo k žiadnej úspešnej pašeráckej expedícii do Austrálie a čo je ešte dôležitejšie, nedošlo ani k žiadnemu úmrtiu na mori. Ehm, odkedy sme vo vláde. Spolupracujeme s ďalšími regionálnymi krajinami, riešime možnosti presídlenia pre tých, ktorí e, sú naozaj skutočnými migrantmi a spolupracujeme s krajinami pôvodu tých, ktorým e, ochrana ponúknutá nemôže byť. E, a teda samozrejme držiavame jednotlivé dohody, Mm, skúsenosti. Mm, nuž, my sme ostrovným kontinentom a ľudia musia precestovať tisíce, tisíce kilometrov, či po vzduchu alebo po mori. V mnohých, eh, mnohých prípadoch sa ukáže, eh, že ide o tých, ktorí hľadajú lepší život, že nie sú skutočnými migrantmi. Mm, zaznela otázka ohľadne Číny takisto. A ako vnímame nárast Číny, viac aktivít, ktoré uskutočňujú. Oni sú dôležitým hráčom. E, okolo 140 krajín vlastne považuje Čínu v skutočnosti za e, obchodného partnera číslo 1. Mm, druhá najväčšia ekonomika sveta. Ehm, Čína expanduje samozrejme aj e, e, svoje vojenské možnosti. My teda vítame ich mierový náraz, ich mierovú expanziu a mm, e, teraz pôsobí v regióne, ktorý sa 70 rokov spoliehal skôr na Spojené štáty. Mm. pokiaľ ide o malé národy v juhovýchodnej Ázii, už tie by chceli vidieť e, skôr mm, viac, väčšiu vocovskú úlohu USA v 8 regióne než menej. Mm, Čína ponúkla tomuto regiónu aj podporu, najmä pokiaľ ide o pomoc, rozvojovú pomoc a určite mm, vítame spoluprácu v oblasti Tichomoria s tým, že podporujú e, rozvíjajúce sa národy a samozrejme my v tomto je Čínam našim partnerom. Pokiaľ ide o Juhočínske more, Nuž, e, tu treba postupovať citlivo. Minimálne e, je tam 8 vojenských plánov, Čína, Filipína, Malajzia a tak ďalej, Austria, Austrália um, takisto nabáda Čínu, aby riešila um, veci mierovým spôsobom, aby sa rokovalo o týchto národ, námorných plánoch a aby, aby, aby sa uchylila k nezávislej arbitráži, podobne ako urobili Filipíny. Ehm, sú tam ostrovy, atoly pod povrchom Um, korálových útesov a tak ďalej. E, snažíme sa budovať e, isté štruktúry, um, ale rýchlosť a stupeň, ako to robí Čína, um, je trošku iný. My sme za to samozrejme aby boli dodržiavané e, pravidlá, ktoré sa týkajú možnosti preletávať cez tieto oblasti a e, práva splaviť sa cez tieto oblasti. Samozrejme, chceme podporu, budeme sa snažiť o podporu Európskej únie, aby, aby jednoducho krajiny rešpektovali medzinárodné právo, medzinárodné normy a aby sa otázky v regióne riešili mierovou cestou. To sa vlastne napája aj na otázku Ruska. My samozrejme sledujeme um, kroky Ruska, aj pokiaľ ide o um, pripojenie k Krymu, situáciu na Ukrajine a tak ďalej. My sa pripájame k EÚ a iným pokiaľ ide o uvalenie na sankcií na Rusko. Nemáme nejaké významné obchodné vzťahy s Ruskom, ale samozrejme vyvolalo to obavy najmä našich poľnohospodárov, pokiaľ ide o sankcie, ktoré boli uvalené na Rusku, na ktoré oni odpovedali. Je dôležité, aby sme sa zasadzovali o princípy a hodnoty a domnievame sa, že keď e, takýmto spôsobom nejaký národ e, unilaterálne presadzuje právo uprieť inej krajine jej suverenitu, tak potom krajiny ako Austrália či národy v EÚ by sa mali zasadzovať e, za princípy mieru a bezpečnosti a podporiť princípy a pravidla. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, pán Brok. Ja sa teraz vyjadrím k tým otázkam, ktoré sa týkali obchodných dojednaní a hovorilo sa tu o Brexite. Nuž, tieto otázky si neodporujú, nie sú v konflikte, ale predsa len e, sa k tomu vyjadrím potom podrobne. Prvá otázka. E, systém investičných súdov, ISDS. My sme boli otvorení sa na tento proces pozrieť. Diskutoval som o tom s pani Malström, diskutovali sme o tom, ako by to mohlo fungovať, aké by mohlo byť zloženie, či, ide o, či by išlo o stály mechanizmus, alebo či by to bolo jednorazové No už e, dospeli sme k tomu, že ISDF v zásade funguje dobre, ale u nás to, súhla, u nás to súvisí s e, uznávaním jednotlivých systémov, ale samozrejme sme otvorení tomu, aby sme sa na to ďalej pozreli, aby sme si to analyzovali a to bude súčasťou diskusie. Ja to nevylúčujem a som veľmi rád sa tejto téme vyjadrím. Pokiaľ ide o Čínu a status trhovej ekonomiky, nuž e, naša skúsenosť bola v zásade pozitívna, je to kľúčový partner pre nás, ale samozrejme treba mať na pamäti aj globálny obchodný systém a nakoniec si treba nájsť asi tú vlastnú cestičku, ale naša skúsenosť negatívna nebola. Pokiaľ ide o tie otázky, eh, Napríklad eh, hovorili ste o Brexite, my sme hovorili, hovorí sa o tom aj v médiách u nás, aj v Spojenom kráľovstve. Mm. Diskusie z EÚ sú oveľa pokročilejšie, a ja dúfam, že do konca roka e, sa skompletizuje štúdia ohľadne rozsahu pôsobnosti a formálne by sme začali potom rokovať v prvom pre polovici roka, teda tak, tak aspoň dúfame. Nuž, e, Um, tieto diskusie už prebehli. Samozrejme, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, tam sú historické väzby a v mnohom, oh, mnohých ohľadoch um, rešpektujeme mnohé z aspektov. Pokiaľ ide o obchodné hľadisko, Spojené kráľovstvo um, um, samozrejme z EÚ chce odísť a a obchodná dohoda medzi nami a rokovanie o tejto o, dohode sa môže udiať, až keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ. No, to minimálne bude trvať 2,5 roka. Áno, e, pracovná skupina zostavená na tento účel môže riešiť tieto otázky. Ide o, hovorím, z EÚ tie diskusie sú už v oveľa pokročilejšom štádiu a, a dúfam, že formálne budeme môcť začať rokovať pre polovici budúceho roka. Ďalej ste nadniesli otázku ohľadne ehm, miery obchodovania, ak sa vylúči ak teda vylúčime účasť e, Spojeného kráľovstva. Ak sa pozriete na investície celkovo, je to zhruba 1,5 miliardy dolárov. Ak e, e, UK vylúčime, tak je to potom 500 miliard dolárov a Čiže naozaj z EÚ prebieha obrovská obchodná aktivita ale aj ak e, dáme odtiaľ mimo e, z toho grafu Spojené kráľovstvo. Takže naozaj čula obchodná aktivita medzi nami. Pokiaľ ide o normy, štandardy a spotrebiteľov, nuž no e, u nás máme veľmi vysoké štandardy a v tomto máme veľa spoločného. Musíme sa koncentrovať e, na tieto otázky aj unblock, e, ale aj potom jednotlivo náš rámec štandardov, jeden z najlepších vo svete a ja tam vidím mnoho paralel. A, ako povedala pani podpredsednička, samozrejme ja si myslím, že v tomto ohľade určite zdieľame naše hodnoty. A som si istý, že sa nám podarí dopracovať sa k veľmi e, pevnému zosúladeniu. Potom, pokiaľ ide o aktivity spojené s Greenboxom a otázku konzervovaných paradajok, Áno, máme tu nezávislú protidumpingovú komisiu, ktorá funguje oddelenie od exekutívy, od vlády a táto komisia urobila štúdiu, či tú analýzu, pokiaľ ide o talianské plechovice s e, rajčinami a tieto aktivity v rámci Greenbox e, sú predmetom previerky, také revízie A toto je e, skrátka e, nezávislý subjekt, e, ktorý momentálne robí túto štúdiu, takže nechcem sa vedovať prebiehajúcej práci. A sú tam mnohé veľké firmy, Ferrero, Nestle, Royal Bank, HSBC a tak ďalej. To sú firmy, ktoré majú silné prepojenia ako v Austrálii, tak aj v EÚ. Čiže máme naozaj e, dobrú dohodu o voľnom obchode takú, ktorá bude naozaj e, dobrým základom pre podniky, aby mohli naďalej obchodovať. Ja sa teším na diskusie vo vašom výbore a ja dúfam, že formálne rokovania začnú čo najskôr. E, Cecily Malmström dnes po obede e, toto poviem a veľmi sa teším, že sme dnes ráno mali možnosť e, sa stretnúť s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, ja som si uvedomil, aké dôležité sú hospodárske vzťahy medzi EÚ a Austráliou. Tak som si to pripomenul a jasnejšie vidím, aká je dôležitá spolupráca, pokiaľ ide o stabilizáciu sveta. Váš región, Juhočínske more, Syrijská otázka, terorizmus a boj proti nemu, to je len zo pár veľmi podstatných tém, a tiež pokiaľ ide o FTA, tiež dôležitá vec a ďakujem vám za túto iniciatívu s pani Mogherini, že zriadíte tu to fórum. Pokiaľ ide o migráciu, tam som sa dozvedel, že sa môžeme jedno druhého učiť, že naše situácie nie sú úplne porovnateľné, čo do počtov a čo do vzdialeností. My máme vyššie počty a nižšie vzdialenosti. Vy máte utečencov menej, ale prichádzajú od vás, eh, prichádzajú k vám z väčšej vzdialenosti. Čiže nie je to úplne porovnateľné a to musíme zohľadniť. Takže ďakujem pekne, že ste prišli. Je to pre nás veľká česť a neviem, že či je pani Saifi chce povedať na záver zo pár slov. Takže chcem sa poďakovať obom ministrom za vystúpenie, pokiaľ ide o medzinárodný obchod. Videli ste, pán minister, že mnohí z kolegov majú obrovský význam, e, obrovský záujem o tie rokovania, ktoré sa otvoria. E, čiže možno vás aj v našom výbore radi uvítame, aby sme mohli e, ešte hlbšie prebrať tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.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 Vážení kolegovia, ideme pokračovať. Máme na programe ďalší bod. Vypočujeme si pána Franka Brennera, generálneho riaditeľa Eurocontrol. Budeme pokračovať tak v diskusiách o, eh, o leteckej bezpečnosti pokiaľ ide o riadenie letovej prevádzky, e, tak pod tu spadajú stovky lietadiel, e, stovky letísk, ktorými prejdú tisícky ľudí každý deň. A je veľmi dôležité si vypočuť viac informácií, pokiaľ ide o úsilie zlepšiť výmenu informácií a pokiaľ ide o hodnotenie rizik. Um, a spoluprácu s inými medzinárodnými organizáciami, napríklad ICAO a podobne. My sme chceli vedieť, ktoré, ktoré boli tie hlavné závery, ako sa uplatňujú, ako sa spolupracuje. Poprosím vás, aby ste sa utíšili. Chceli sme vedieť, akým spôsobom ako vyzerajú reakcie na krízu. My podporujeme realizáciu jednotného európskeho neba, ale vzhľadom na ťažkosti, e, ktorým čelí e, európsky letecký priestor, e, tak z týchto dôvodov sa nedosiahla plná realizácia. My uznávame kľúčovú úlohu Eurocontrol, aj pokiaľ ide o integrovaný letecký priestor sme za to, aby sa zlepšila koordinácia medzi jednotlivými aktérmi, vrátanie susedov EÚ. Takže nech sa páči, pán Brenner. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť o výbore AFED. S aktuálnymi informáciami, pokiaľ ide o úlohu eurokontrolu, pokiaľ ide o bezpečnosť vo vzduchu a spomínali ste aj konfliktné zóny, takže na toto sa zameriam. Tuto máme graf, stredná vrstva, jej vývoj za posledné roky. No a na obrazovke vidíte, že v poslednom období a do budúcnosti sa predpokladá rovnaký vývoj, že po svojom období sa stredná vrstva celosvetovo mení. V minulosti samozrejme USA, Japonsko, Európa to boli e, tie krajiny, kde bolo tej strednej vrstvy to percento najvyššie celosvetovo. No a teraz vidíme určité oblasti v Ázii, konkrétne ide o Indiu, Čínu, skrátka azijské krajiny, kde teda e, ten pomer e, strednej vrstvy na populácii sa zväčšuje. Toto má samozrejme veľký vplyv na Európu, pokiaľ ide o leteckú dopravu a teda dopravné prepojenia. Tieto zmeny samozrejme a teda nárast e, strednej e, vrstvy v Ázii nás neprekvapil, ale odráža sa to aj v prognoze tokov dopravy do budúcna a toto vlastne, dá sa povedať, sa jedna k jednej odráža v tých e, tokoch dopravných tokoch. Tu vidíte rok 2010, a teda pohyby celosvetovo, 16 celosvetového cestovania. Teda toto je uh, merané v príjme uh, e, na pasažiera a kilometr, čiže tam to bolo v Európe. Uh, vidíte tam teda tie uh, ďalšie vzťahy. V roku 2006 sa predpokladá, že e, tamto kolesne zo 16 na 11 teda vnútorná doprava a to nie preto, že by e, preprava v Európe klesala, naopak e, preprava aj v Európe sa zvyšuje, ale nenarastá rovnakým tempom ako inde iných eh, regiónoch sveta. A práve preto, pokiaľ ide o percento celosvetových dopravných tokov, Európa eh, predstavuje menšiu čiastku. Teraz v Európe eh, v čom št- Eurokontrolu 41 je, máme 10 miliónov letov ročne a v roku 2036 sa predpokladá 14 až 15 miliónov letov, čiže naozaj podstatný náraz v Európe ale keď to porovnáme s vývojom v iných regiónoch, tak u nás ten rast je pomalší. Samozrejme, že tie najrastovejšie regióny sú v Ázii, eh, India, Čína. Tieto vývoje samozrejme majú dopady, dopady v oblasti bezpečnosti, ale aj eh, v, pokiaľ ide o náš eh, zásah týchto krajín, teda ten reach out. Uh, čo to znamená pre európske krajiny a ich priemysel? E, znamená to toľko, že tie e, rýchlo sa rozvíjajúce regióny budú potrebovať náš know-how, ehm, No a Európa so svojimi skúsenosťami je naozaj ehm, vynikajúca na spoluprácu s týmito krajinami. Máme Euro, Eurocontrol, máme e, Single European Sky program, čiže Takto vyzerajú tendencie. No a pohyby Európa, Ázia a naopak, e, tie budú ešte prominentnejšie. 21% až 29%, e, teda to je porovnanie 2036. E, často sú to non-stop lety. Pokiaľ ide o Čínu a Indiu, Vidíme, že sú tu aj menšie lietadlá, ktoré už sú schopné zvládnuť bez medzipristátia tieto trasy. Čiže tie huby sa naďalej budú využívať samozrejme, eh, ale mm, sú tu aj eh, čoraz viac eh, malé lietadlá, ktoré prepájajú čínske, tzv. sekundárne mesta s Európou. Niekedy názvy týchto miest ani nepozná, nepoznáme, hoci majú milióny milióny obyvateľov. Takže uh, toto je ten vývoj v leteckej doprave. Zvyšený počet letov, to je toho dôsledok. Uh, väčšia výmena, nástro, na, mm, výmena údajov, tak aby sme mohli uh, dobre predpovedať uh, z dlhodobého hľadiska objemy letov a konkrétne termíny. Takže Eurocontrol nepôsobí iba v 28 e, členských štátoch EÚ. Máme ďalšie členské krajiny. Eurokontrolu je ich 41. No a e, potom tu máme ešte tie veľké rastové oblasti. Pre nás je to Južná Amerika, Brazília, to je náš kontaktný bod pre celý región, potom samozrejme Spojené arabské emiráty, obrovský hub a Čína a Ázia, India, aby sme z týchto krajín um, a od tých vlád dostali potrebné, potrebné údaje o prepojení. ICAO v Montreali toto nazýva e, globálnym systémom riadenia tokov a my k tomu podstatne prispiame. Zmluva Eurocontrol hovorí o tom, že chceme Single European Sky, teda jednotné nebo eh, v Európe. Týka sa to nielen Európskej 28, týka sa to všetkých 41 členov Eurokontrolu. Gruzinsko, Arménsko sú napríklad tiež členmi. Máme dohody s dvomi novými krajinami. Vidíte tam, že sú trošku inak modré. Je to Marocké kráľovstvo a Izrael. Uh, a mm, toto vychádzajúc z politiky EÚ, politiky oslovenia susedov prostredníctvom eurostredomorských dohôd, ktoré chcú otvoriť letecké trhy aj predvedové krajiny, teda úplné otvorenie, aby tam neboli absolútne žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o prístup a práva. Toto samozrejme je aj v záujme týchto krajín, pretože to zvýši dopravu, zvýši to cestovný ruch, teda hospodársky rast, ale je to aj v záujme našich pasažierov, pretože to vedie k zníženiu cien leteniek a k zlepšeniu prepojení medzi týmito krajinami, ktoré sú pre našich cestujúcich veľmi zaujímavé. Takže e, nárast objemov e, v počte prepravených pasažierov s týmito krajinami výmene údajov dochádza a mm, teda umožňujeme im účasť na všetkých aktivitách Eurocontrol. Toto je dôležité preto, lebo sa zaviazali rovnako ako ostatní mimo EU členovia Eurokontrolu, že budú implementovať e, Single European Sky a je to teda homogénny, harmonizovaný tok dopravy. No a Single European Sky, tento projekt ešte nie je tam, kde by sme chceli, čiže tieto krajiny to budú tiež uplatňovať na svojich územiach plynulo. A teraz sa dostávam k prekážkam, v dopravných tokoch a to sú konfliktné zóny. Máme od pádu malajského lietadla nad územím Ukrajiny zriadený taký e, takú databázu, ktorá je k dispozícii pre všetkých prepravcov, či už európskych alebo iných, ktorí pôsobia na území Európy. E, čiže oni pri príprave e, letov vidia, ako jednotlivé krajiny vnímajú rizika v rôznych oblastiach. Môže to byť e, teda samotná krajina, e, ktorej územie ide, ktoré sa považujú za konfliktnú zónu, ale môže to byť aj iné krajiny, e, ktoré poskytujú informácie o iných krajinách a bezpečnosťou leteckej prevádzky tam. Toto všetko teda máme v tom archíve, v tej databáze Ehm, sú tam neustále updaty, čiže vždy tam sú najaktuálnejšie informácie dostupné pre všetkých prepravcov, a teda aj pasažierov ehm, na týchto linkách. Čiže nielen európske prepravné spoločnosti, ale aj aerolinky ehm, mimo európske, pretože mnoho európskych pasažierov využíva ich služby. Využíva sa to veľmi často tí, ktorí plánujú lety a štáty, EASA a tak ďalej, títo všetci majú e, právo prístupu k tejto stránke, e, ktorá je teda neustále aktualizovaná. Toto je fajn, ale mm, vidíme, že sú tu problémy v Európe s rastúcim počtom varovaní a rizikových zón. Naozaj e, letecké spoločnosti sa snažia ich obchádzať. No a preto vznikajú určité kritické body, hlavne pokiaľ ide o prepojenie Európy a Ázie. Čiže v minulosti tá doprava bola e, viac rozdistribuovaná, teraz sa musia obchádzať konfliktné zóny, čiže tak vznikajú tie kritické miesta. To sú tie nové výzvy v riadení leteckej dopravy. Toto sa prejavuje e, aj v predvídateľnosti v tejto oblasti. My máme za úlohu tieto informácie centrálne zhromažďovať a fungovať ako e, taký kontrolór e, Single European Sky. Toto je rozdiel, ktorým sa líšime od EASA. E, oni tvoria tie nariadenia a robia dohľad. Oni teda podľa legislatívy EÚ sú našim dohľadným orgánom a pravidelne do Eurokontrolu chodia a kontrolujú teda fungovanie, fungovanie našich štruktúr. Máme dôležitú úlohu, pokiaľ ide o krízové situácie, teda že my informácie zbierame a šírime. Niekedy sú to také relatívne banálne veci, nejaká technické zlyhanie na regionálnej úrovni, ale môžu to byť aj závažnejšie incidenty, Napríklad, keď vybuchla sopka na Islande, tak e, sa mnohé územia Európy nemohli využívať, nikto nevedel, ako je to tam s tými výparmi. Takže teroristické útoky, napríklad tu v Bruseli, to je ďalší incident, boli tu obrovské objemy dopravy lietadla už vo vzduchu, ktoré bolo potrebné presmerovať na iné lietadla, kde mohli bezpečne pristať, iné letiská, eh, kde mohli bezpečne pristať. Eh, samozrejme, že Bruselské letisko urobilo okamžite rozhodnutie o uzavretí, aby teda situáciu mohlo vyhodnotiť a riešiť. Takže tieto krúzové scenáre eh, s odklonením letov, to sa deje v spolupráci s národnými organizáciami. Ďalej si vymieňame názory, poznatky z Áziou. Sú to relevantné a citlivé údaje často. Eurocontrol má podľa svojho mandátu a zriadiť infraštruktúru Ground. Ground zem zem je to taká paneurópska sieť, kde e, všetky relevantné údaje o letovej prevádzke e, sú zhromaždené. Samozrejme, že je to e, s obrovskou ochranou v oblasti cybersecurity. security tak, aby sa tam nikto nedokázal nabúrať, aby ak k útokom dôjde, aby sme mohli reagovať a vymenia, vymieňať si tieto informácie s relevantnými národnými a medzinárodnými subjektami, napríklad EUSET. Toto teda odráža aktivity, ktoré Eurocontrol zo svojej misie vykonáva, čiže zabezpečiť, aby lety vo vzduchu boli bezpečné. Týka sa to aj našich civilno-vojenských operácií, využívanie flexibilné vzdušného priestoru tak aby mohli plniť svoje úlohy mimo báz v Európe a na týchto bázach. Potom nárast dopravy máme zodpovednosť za jeho umožnenie, za jeho zvládnutie. No a toto dosahujeme hlavne výmenou informácií ešte v čase, kedy sa lietadla nachádzajú na letiskách. Presne vieme, kedy teda vzlietnú a kedy vstúpia na, do našho vzdušného priestoru. My ako medzná organizácia budeme pokračovať aj po súčasnom mandáte 2019. Budeme prispieť k updateu legislatívy. Dnes máme štruktúry oveľa lepšie zadefinované prospech bezpečnosti a v prospech hospodárskych záujmov EÚ vo všetkých častiach sveta. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči diskusiu. Otváram tejto chvíli. Pán Kaler, nech sa páči. Ja, Dank, Ďakujem, pán Brenner, za tento zaujímavý prehľad a aj výzvy, pred ktorými sa eh, nachádzame práve keď ide o konfliktné zóny a ktoré majú dopad na letecké trasy. Keď e, lietam cez e, juh Afriky, e, lietalo sa ponad Líbiu, teraz je to skôr Alžírsko popri Tunísku občas si kladiem otázky, či Niger, Čad, či je všetko v poriadku, že môžeme predietať na touto oblasťou naozaj s otáznikmi. členské krajiny na jednej strane, eh, ktoré sú členom Eurokontrolu, Izrael, Maroko, Kaukaská oblasť, Alžírsko, Turecko, Egypt dá sa čo si ešte eh, vyjednať, veď by to bolo vhodné geograficky. Dá sa tu, plánuje sa tu niečo, čo to má za následky, pokiaľ ide o výmenu údajov. Ako to vyzerá? Izrael samozrejme je, je veľmi dobre vybavený profesionálny, vedia mnohé. v Maroko, s ktorým sme prepojení. V budúcnosti možno Tunisko skôr sú odkázané oni zasa na nás. Ako to vyzerajú tie dojednania? Ako to vyzerá s bezpečnostnými dátami? Ďakujem veľmi pekne, pán Teno. Thank you, Mr. Chair, uh, Mr. Chairman. Uh, Eurocontrol, um, although... Ďakujem. Nie je to orgán EÚ a má viac členských krajín než terajšia 28 a EÚ. Rozhodnutie o Brexite v mojej krajine bude si vyžadovať špecifické zmeny za Spojené kráľovstvo alebo rokovania, alebo e, členstvo e, Spojeného kráľovstva zostane bez dopadu a bude môcť pokračovať ako plný člen bez toho, že by muselo robiť nejaké špecifické zmeny alebo úpravy. Pán López Isturis, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Nie vždy e, máme možnosť diskutovať s riaditeľom Eurokontrolu. Sme si vedomí práce, každenej práce ľudí, ktorí zabezpečujú denodenne to, že e, cestujeme bezpečne. Ďakujeme veľmi pekne, neurobím výnimku ale chcem byť trošku skeptický, pokiaľ ide o francúzských kontrolórov. Um, viete, že pripomeniem Vianoce, leto. Ja viem, že to nie je o vás, a hovorili ste o konfliktných zónach, ukázali ste nám mapy, ktoré sú ponúkané s letovými plánmi. Nemali by užívateľia byť takisto informovaní, pokiaľ ich let bude prelietavať nad takouto oblasťou, aby, si mohli, aby mohli povedať, či chcú alebo nechcú ísť takouto cestou? um, pasažieri Malaysian Airlines podľa mňa ani nevedeli, že prekračujú konfliktnú zónu. Ja sa pýtam, nemali by dostať užívateľia informácie, že budú prelietávať ponad takéto konfliktné zóny? Pán Perter? Yes. Uh, uh, Mr. Brenner, I'm, I, I'm pleased by Teší ma, pán Brenner, že si vymeniame tieto názory. Nie len ako poslanec, ale tiež ako e, pasažier a e, pilot súkromného lietadla. IUSK e, je výborný projekt, dobrý, dobrý nápad, ktorý nebol až taký známy ako ostatné projekty, je však pre budúcnosť veľmi dôležité, pre budúcnosť EÚ nielen pokiaľ ide o bezpečnosť. Tento projekt si vyžaduje veľmi strategický prístup, aby tu bol úspech a v neposlednej miere si myslím, že množstvo sektoriálnych stratégií EÚ by mali, mali byť integrálne komp- prehensívnou stratégiou. Mám dve otázky. Rád by som si vypočul nejaké vizionárske komentáre z vašej strany o tom, ako bude vyzerať e, o 10 rokov e, European Single Sky, jednotné európske nebo, ako ho vnímate. A druhá otázka moja, ako e, pasažier letov do Štrasburgu, no a teraz máme už po dva roky lety. Máme však problém kvôli nekompatibilite dvoch systémov, tých, ktorí cestujú zo Štrasburgu, to poznajú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 súvisí menovite so spôsobom, ako e, sa vysporiadávate s letmi, ktoré preletujú nad e, bojovými zónami, konfliktnými zónami. Máte v teréne kontakty? ako sa môže no, vyhnúť oblastiam, kde nie sú síce vojny, ale kde sú teroristické organizácie, ktoré by mohli udrieť. Ďakujem veľmi pekne, pán Brenner, nech sa páči, môžete zareagovať. Thank you so much for, uh, the... Veľmi pekne ďakujem za tieto otázky. Pokúsim sa na ne zodpovedať v poradí, ako boli položené. Pán eh, Galer hovoril o eh, presmerovaní letov okolo konfliktných zón. Samozrejme, že repozitár funguje a to nám ukazuje, že Libia nie je asi najbezpečnejším miestom na prelet a túto radu dávajú mnohé členské krajiny. E, letecké spoločnosti to berú do úvahy, my to sledujeme a pozeráme sa, kto letí kade a na tomto princípe e, berieme do úvahy jednotlivé e, úvahy. Vtedy dávame aerolinkám príslušné pokyny a musím povedať, že letecké spoločnosti neriskujú Juhoafrický eh, let samozrejme potom potrvá dlhšie eh, než eh, let zo západu Afriky. Pokiaľ ide o výmenu údajov s rôznymi krajinami, áno, otázka je to citlivá a pôjdeme krok po kroku, napríklad s Marockým kráľovstvom po podpísaní dohody komplexnej dohody sme sa dohodli, že najprv tu bude auditorský tím, ktorý sa pozrie, kde sa nachádza Marocké kráľovstvo, pokiaľ ide o NSEP, pokiaľ ide o pomer k štandardom, pokiaľ ide o jednotné európske nebo. A na tomto základe e, vytvoríme akčný plán, aký typ je potrebný podpory aby sa posunuli tie štandardy. To robíme v úzkej spolupráci, pozeráme sa na tie systémy, ktoré využívajú. A sledujeme, ako e, otvárajú dvere v tomto smere. Sledujeme príslušné e, dohody tejto súvislosti nás veľmi teší, ako sa posúva ten vývoj. Snažíme sa, aby sa viac týchto myšlienok e, zapracovalo a takto funguje aj postupná výmena údajov s veľmi malým počtom údajov a potom dávame na najnovšiu úroveň jednotlivé dáta. Výmena údajov samozrejme doprava však, ktorá nesmeruje e, e, do Maroka, nebude spadať pod taký, takúto dohodu. Takisto, keď e, z Maroka sa ide na juh, tak tiež to nie je v záujme nevyhnutné. EÚ, ale ide o nás európsky priestor. Izrael je na veľmi e, vyspelej úrovni. Chcú úzko spolupracovať e, na otázke kapacít. Majú veľké letisko v Tel Avive, ktoré je environmentálne veľmi obmedzené i politicky. Prístup len k mediteránnej oblasti, nie k ďalším, preto musíme organizovať toky veľmi inteligentné, aby lety dobre sa dostali do Izraelu a z neho. Druhá otázka sa týkala dopadu Brexitu. E, Briti a Eurocontrol, Spojené kráľovstvo v minulosti bolo veľkým e, zástancom Eurocontrol ktorú založeného 61, môj predchodca bol Brit a to ukazuje, aký veľký záujem Spojené kráľovstvo malo o Eurocontrol. My ako Eurocontrol nevidíme zmeny v politikách e, Spojeného kráľovstva voči Európe. To hlasovanie, pokiaľ vieme, nezasúhuje do ďalších organizácií. Takže diskusie s kolegami v Spojenom kráľovstve nám ukazujú, plný entuziasmus smerom k pokračovaniu v medzinárodnej koordinácii, aby sme zabezpečili všetky myšlienky rozvoja tohoto priestoru i iné neeurópske krajiny. V rámci Eurokontrolu máme 28 krajín EU a 13 krajín mimo EÚ. tento posun sa deje ako náhle sa rozhodnutie o Brexite implementuje, ale v záujme Spojeného kráľovstva e, nevidíme nejaké zmeny, skôr pokračovanie silnej podpory. Pokiaľ ide o štrajky, je to otázka naozaj e, znepokojivá. Európska únia sa nemá e, zaoberať podrobnejšími otázkami E, ako sa spomínalo, štrajky e, vo Francúzsku, tri z nich znamenali milión e, oneskorených minút a to ešte neberieme do úvahy množstvo zrušených letov. To bolo vlastne len, pokiaľ ide o lety, ktoré sa uskutočnili, ide o obrovské objemy pasažierov. To treba spojiť. Uh, s úvahami Európskej únie, či by tu nemala byť Európskej komisie, aby tu bola minimálna harmonizácia poskytovaných náhrad. Sú tu samozrejme národné legislatívy. Niektoré krajiny majú takéto servisné dohody, niektoré nie. DG Move s nami spolupracuje na návrhu, ktorý posudzuje túto situáciu, ako by mohli vyzerať legislatívne podnety aby tu boli minimálne e, harmonizované návrhy k servisným dohodám. To je minimum. Nechceme sa dotknúť e, práva štrajkovať. Nie je však prípustné, aby tie dopady boli takéto v závislosti na tom, o akej krajine hovoríme. Ciele stanovené EÚ, pokiaľ ide o presnosť, nie sú kvôli tým štrajkovým dňom e, dosiahnutelné. Nemôžeme dosiahnuť tie ciele kvôli, tým milión, kvôli tomu miliónu e, oneskorených minút, minút oneskorenia. Nemôžeme teda tie e, ciele na 10 miliónov letov zvládať. Vidíme, aký to má silný dopad. Druhá otázka sa týkala, či by pasažieri mali vedieť o, o trasách e, pasažieri by mohli vedieť, mali vedieť, že existuje takýto e, e, repozitár a že letecké spoločnosti majú k ním prístup. Inak by sme si nemohli plne plniť naše povinnosti. Či to pomôže pasažierom poznať Trasy, trasy sa e, menia dokonca e, i počas letu lietadiel, keď sa mení počasie, ak ide o 11-hodinový let, tak situácia sa môže výrazne zmeniť a nepomôže, ak by to videl e, pasažier vo, vo vzduchu, aj tak vidí, kam e, letí. 90% z nich ukazuje aj tak na monitoroch trasu a o, o pasažierom. Nie som si istý, či, to, či by ich to upokojilo alebo naopak znepokojilo. Momentálne teda tieto informácie dávame k dispozícii užívateľom leteckého priestoru i štátom. Momentálne sa domnievame, že je to veľmi e, solidný proces. Či by tu mala byť požiadavka to zmeniť a otvoriť to i e, bez pasažierom i verejnosti, ale tu je potom opačný argument. I ďalší ľudia by sa mohli pozerať na to, čo by sme nechceli asi dosiahnuť. Pokiaľ ide o strategický prístup k jednotnému európskemu nebu, máme tu ciele v e, tohto jednotného priestoru. Začnem ekologickými e, cieľmi. Všetky medzinárodné organizácie sa stretávajú v rámci ICAO o dva týždne, kde sa bude hovoriť e, o dekarbonizácii a o e, leteckých trasách od roku 2020 bez stôp CO2 To by bolo dôležité i pre jednotné európske nebo a jeho budúcu legislatívu. Stratégia, ako ju prezentovala pani Bulc, je veľmi e, sa berie do úvahy e, životné prostredie, ale viac legislatívy, ďalšia, podrobnejšia legislatíva je nevyhnutná. Keď sa pozrieme na tretie referenčné obdobie, Vyvinuli sme bielu knihu, čo treba zlepšiť na základe poučení. Pokiaľ ide o otázku eh, eh, k chápaniu eh, eurokontrolu. Ja vyzývam všetkých poslancov, navštívte nás v Hárene, je to len kúsok odtiaľ to, navštívte eurokontrolu, vidíte, ako zbierame údaje, môžeme vám ukázať, ako sa s nimi vysporie a dávame pokiaľ ide o kompatibilitu technológií, jednotné európske nebo má mandát a úlohu rozvíjať technológie, ktoré sú kompatibilné i do rozsahu, že nie všetky z nich musia byť e, na národnej úrovni. Pomaly sa to e, vyvíja, súvisí to s investičnými plánmi, správami. Jednotlivé tie zariadenia sú veľmi e, zložité konkrétnych prípadoch ide o 20-25 rokov a to výmenu e, zariadenia neumožňuje veľmi často. Technológie Cezar sú veci, ktoré, na ktoré môže byť veľmi hrdý. Hovorím o technológiách, ktoré sú závislé od údajov, e, diaľkové technológie pre e, letecké veže, chceme ich implementovať samozrejme najprv tu v Európe, aby bola premávka harmonická. Ešte som zabudol som ešte jedna posledná vec, spolupráca s ďalšími európskymi inštitúciami. Áno, my máme dohodu na vysokej úrovni z EÚ, kde sa popisuje naša spolupráca. Spolupracujeme úzko aj s EASO, ale domnievame sa, aj pokiaľ ide o revíziu EASI, že sa musíme koncentrovať na úlohy. EASA je, mm, má úlohu dohľadu, má úlohu regulačného orgánu a Eurocontrol e, je tu pre tých 41 štátov a je operačnou organizáciou. Pokiaľ ide o to, že nás, e, pokiaľ ide o tie o návrhy na rozšírenie, to bolo zastavené, aby sme vlastne, aby sme tam zanechali to rozdelenie medzi operatívnou časťou a spoluprácou. Takže otázka je, že či teda náplňame mandaty a tak ďalej. Takže toľko som chcela na rozlíšenie. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže uzatvárame tento bod. Ďakujeme pán Brenner, za to, že ste nám vysvetlili, že ste zodpovedali na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Ďakujem. Bueno, pasamos al... Dobre, poďme ďalej. Posledný bod rokovania ide o súhlas parlamentu možnému rozšíreniu asociačnej dohody medzi EÚ a Uzbekistanom. Ide o bilaterálny obchod v oblasti textilu s tým teda, že by sme s tým teda, že treba bojovať proti nútenej práci, proti detskej práci v tejto krajine. Je to, také, je to taká prvá diskusia. Návrh stanoviska je len v angličtine. Na, INTA, na INTE sa bude hlasovať 9.10. novembra. Takže nech sa páči, pani Lunaček je spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne, ale budem pokračovať po anglicky. Dobré ráno, dobré popoludne, kolegovia. Zdravím všetkých prítomných. V roku 2011 už parlament ehm, ehm, dnes odsúhlasil rozšírenie dohody vzhľadom na vysokú úroveň nutenej práce a detskej práce v tejto krajine. My sme to zopakovali samozrejme v našej pozícii v apríli 2016, nielen ako výbor pre stratégiu so Strednou Áziou, že neudelíme súhlas jedine v takom prípade, že dôjde k vykoreneniu detskej a nutenej práce. Všimli sme si potom, a ja si myslím, že aj vzhľadom na chybajúce súhlas parlamentu. Videli sme iné eh, inštitúcie EÚ, ILO, Svetová banka a tak ďalej, ktoré začali rokovať s vládou, s režimom v Uzbekistane a naozaj sa snažili o pokrok v tejto otázke a Snažili sa teda o redukciu a o vykorenenie detskej e, či nutenej práce. Pri detskej práci sme videli obrovský pokrok. Je e, skutočnosťou, že detská práca je považovaná za sociálne nezodpovednú a teda, že takéto niečo by sa diať už nemalo. Hoci niekde sa tak udiať ešte môže. Na Inte sme mali vypočutie minulý týždeň zastupcovia e, ILO. To aj potvrdili, ale v každom prípade nutená, pokiaľ je o nutenú prácu, tam došlo k zlepšeniu, ale podľa mňa a ďalších e, kolegov z ILO, um, ale aj podľa nezávislého monitorovania, ktorý, e, ktorý, ktorý, ktorý nemôžu v zásade monitorovať e, túto prácu, tí všetci hovorili, že pokiaľ ide o žatvu, ktorá začne o dva dní, 10. septembra, tak došlo k prípadom, kedy naozaj e, štátni úradníci, e, zdravotníckí pracovníci boli prinútení a bolo im povedané, že musia ísť e, do žatvy a už predtým ich o to požiadali, aby pomohli teda so žatvou, ak nie, tak um, jednoducho nedostanú peniaze a tak ďalej. Čiže um, my sme, my sme naozaj volali po vykorenení týchto javov a ja navrhujem preto výboru pre zahraničné záležitosti, aby nedal svoj súhlas predtým, než budeme mať v rukách správe o um, žatve, ktorá začne 10. septembra. ILO na vypočutí nám povedali, že správa bude ukončená v decembri, v januári, teda ten dátum nebol úplne jasný. Už v, septem- už v decembri môžeme mať niektoré správy a potom do toho vstupuje ďalšia vec ešte. Um, prezident Karimov zomrel pred pár dňami. Nie je totiž jasné, ako sa vyvinie celá politická situácia v Uzbekistane a um, my ako parlament môžeme práve vyvíjať väčší tlak. Um, znamená to, Eh, aj eh, tlak na demokratizáciu krajiny, môžeme tlačiť na um, ľudské, otázku s ľudskými právami. Boli sme svedkami masakru um, pred pár rokmi, kedy sa strieľalo do davu a tak ďalej. Čiže um, um, sú zavedené sankcie a podobne. V roku 2008 eh, sa potom um, vzťahy normalizovali a e, mimovládky kritizovali za e, plnú zmenu postoja, ale jednoducho my nevieme, e, ne, nevieme ani, kto bude prezident, možno, že to bude súčasný premiér. Ja myslím, že je to dobrý spôsob, je to dobrý postup. Nedajme náš súhlas teraz, vyčkajme si a môžeme požadovať predtým, než dáme súhlas, zlepšenie situácie s ľudskými právami. Je to, myslím, v článku 2 PCA. Tam sa hovorí, jasne hovorí, že PCA vyžaduje strán, od strán, aby rešpektovali demokracia a ľudské práva. A tu zjavne tomu tak nie je. Máme aj správy, že súčasný e, premiér, ktorý by sa mohol stať následníkom prezidenta Karimova, je premiérom, ktorý je zodpovedný za polnospodárstvo a je práve tým, ktorý, ktorý jednoducho zabezpečuje ochranu bavlny cestou e, kvót. Čiže ja si myslím a navrhla by som výboru a tieňovým správodajcom vzhľadom na ten prechod, ktorý nastal, alebo teda prechodné obdobie a vzhľadom vzhľadom teda na to, že budeme mať ďalšie správy až neskôr, aby sme nedali náš, neudeli náš súhlas, ale vyčkali si. Ja si myslím, že je to opatrenie, ktoré môžeme teraz využiť, aby sme naozaj pokročili v tom, čo sme prislúbili a čo je v PCA. Takže ja sa teším, kolegovia, na vaše názory a navrhujem, aby sme sa my ako tieňovi zišli budúci týždeň, aby sme mohli ukončiť, e, alebo teda sform- skompletizovať si naše stanovisko k tejto veci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pán Eduard Kukan je tieňovým spravodajcom a on ma požiadal, aby som prečítal jeho vyhlásenie. Domnievam sa, že ehm, vzťahy so stredoazijskými krajinami sú kľúčové a musíme s každou krajinou ehm, mať vypracovaný prístup. Uznávame progres, eh, ku ktorému došlo, ale po, a pokiaľ ide o monitorovaciu správu ILO, na, ktorá by mala výsť eh, v jeseň, eh, nech, nechajme tento dosie otvorený. Program na vykorenie detskej práce by, by, by, malo by sa v ňom pokračovať, malo by sa doplniť PCA. Um, ehm, Uzbekistan nie je stranou VTO, je dôležité mať e, zmluvný vzťah s touto krajinou aj v prípade textilného priemyslu. V tom, tomto hľade by som rád um, ehm, potvrdiť proces na INTA a cieľom by malo byť hlasovanie čo najskôr a mali by sme sa riadiť harmonogramom, pokiaľ ide o plenárku hlasovať na plenárke v decembri, ako som povedal, tie argumenty pani Lunaček, eh, chcem odpovedať, pán Kukan sa domnieva, že AFET eh, nie je vedúcim gestorským výborom a preto by mal rešpektovať časový harmonogram výboru INTA. A ja s ním plne súhlasím. Ďakujem veľmi pekne. Merci. Uh, donc effectivement, je suis... Ďakujem pekne. Áno, ja mám na starosti túto tému vo výbore INTA. Rada by som sa vrátila, a trošku to robila už aj pani Lunaček, rada by som sa vrátila k vzťahom, ktoré má EU s Uzbekistanom. Je to téma, ktorá nám je známa dlhodobo, lebo už máme dohodu o hospodárskom partnerstve a spolupráci od roku 1999 s touto krajinou. To, čo povedala pani Lunaček, to sú argumenty, ktoré, dá sa povedať, spochybňujú celé takéto partnerstvo a spoluprácu s Uzbekistanom. Myslím si, že by bolo škodou pre parlament a EÚ spustiť takúto dynamiku s Uzbekistanom, lebo je to jedna z mála krajín v tomto regióne, ktorá reagovala, reagovala veľkou otvorenosťou hoci situáciu môžeme kritizovať, pokiaľ ide o demokraciu. Je to jedna z mála krajín v regióne, ktorá spolupracovala, spolupracovala pod tlakom, ktorú vyvíjal parlament a teda EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu napríklad cez ILO. Takže vyslať odkaz, ktorý by bol negatívny z očí voči Uzbekistanu, hoci Uzbekistan spolupracoval, na tej práci, e, otvorenie sa, zlepšovanie situácie. A takýto odkaz Uzbekistanu by nebol podľa môjho názoru správny. Ja som v Inte požiadala, aby sme sa pridali k rozhodnutiu o ratifikácii protokolu o bavlne. Je to uznesenie, ktoré umožní našim spôsobom vyargumentovať e, svoje stanovisko k situácii v Uzbekistane a dať Uzbekistanu informácie o tom, čo konkrétne očakávame v budúcnosti, pokiaľ ide o túto spoluprácu. Čiže argumenty, ktoré pani Lunačík odprezentovala, áno, súhlasím, situácia nie je ideálna, iste nie. A všetky organizácie ľudskoprávne, ktoré teraz pôsobia v Uzbekistane, všetky no, na toto poukazujú, ale je potrebné byť veľmi obozretný, pokiaľ ide o nejaký odkaz o uzatváraniu o uzatváraní a už je to krajine, hoci táto sa e, nachádza v procese zlepšovania. V INTA sme sa stretli s rôznymi aktérmi, napríklad s odbormi, pokiaľ ide o kroky proti nútenej práci, práci detí. Svetli sme sa s mimovládnymi organizáciami, s zastupcami vlády samozrejme. Posledná pracovná skupina z ILO tiež prebehla a dostali sme naozaj pozitívne indície, pokiaľ ide o prácu za posledné tri roky. Áno, je tu nová misia ILO počas toho zberu úrody. A ILO chce aby sme sa k tomu postavili pozitívne tak, aby ten proces s Uzbekistanom mohol pokračovať. Čiže áno, možno dôjde k nejakej politickej zmene, možno, hovorím, v najbližších týždňoch, ale miesto nejakého zatvárania pozície, uzavretia, ja by som bola v prospech otvorenia Európy, pokiaľ ide o tie nové politické zmeny, ktorým by v tejto krajine mohlo dôjsť stanovisko v INTA ešte nebolo prijaté, áno. Zohľadníme samozrejme to, čo bude v stanovisku AFET. Pokiaľ ide o túto dohodu a ratifikáciu o protokolu o bavlne, rozhodnutie v plene by malo padnúť do konca roka. A naozaj my si môžeme vyargumentovať našu pozíciu, teda vychádzajúc tým, z tých zlepšení, ktorým došlo a vychádzajú z tých požiadavie, ktoré EÚ musí uplatňať, pokiaľ ide o ľudské práva v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, máme tu e, príklad, akú, dôle, akú úlohu zohráva geopolitika a geografická situácia e, tých problémov, tých, takých príkladov, takých príkladov tu máme stále veľa a um, je jasné, že situácia je dôležitá. A ja som si vypočul um, pani spravodajkyňu, pani Lunáček. Domnievam sa, že by bolo dobré nerozširovať túto dohodu o spolupráci pretože sa domnievam, že európskym občanom sa by len neradi používali bavlnu, ktorá pochádza z rúk otrokov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja by som navrhoval, áno, gestorským výborom výbor Ak dovolíte, ja by som niečo povedal. Dobre? Mm-hmm. A ešte by som chcela ja vystúpiť na záver. Nie, ja vždy vystupujem na záver. No preto som chcela, hovoriť pani Lunáček, vystúpiť teraz. Ale musím teraz ten návrh odprezentovať, hovorí predseda. Dobre, tak počúvam už. Inta je gestovský výbor. My sme si vypočuli, akého názoru sú oni. Teda aby v tej dohode bol aj textil, lebo vedia, toto ide, aby sa takto postupovalo a že Inta je ochotná ísť cestou uznesenia, kde by bola aj kritika na adresu ľudských práv a ďalších vecí v Uzbekistane. Či takto sa to rozumne skombinuje jedno s druhým. Čiže ja by som navrhol, aby sme sa my riadili podľa tohto postupu INTA za predpokladu, že tie návrhy na stanovisko uzavrieme už tento týždeň 26.9.18.00, to je potom tá lehota na pozmaňovacie návrhy a takto môžeme dodržať ten harmonogram v ideálnom prípade Takže sa pýtam teraz pani spravodajkyne, autorky stanoviska v výbore AFED, či s tým súhlasí, či je to pre ňu akceptovateľný postup. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Po tom, čo som si vypočula ehm, všetkých spravodajcu z INTA a tak ďalej ich argumenty. Ja viem, čo bolo rozhodnuté na výbore INTA, ale chcela som tu len ehm, nadniesť tento návrh a Marina, Maria Arena, hovorím jasne, ja nechcem zablokovať e, e, súhlas, ja chcem dať súhlas, ale ja som chcela, ja som vás chcela požiadať, aby sme možno vyčkali mesiac, aby sme si vyčkali na správu ILO, um, ehm, neskôr na jeseň. No už to, ja viem, že rozhod, aké bolo rozhodnutie na INTE a ja rozumiem tomu, že INTA akceptovala, že bude pripravené uznesenie, to je dôležité, pretože aj tam sa môžeme vyjadriť. A na teraz ja rozumiem tomu, čo hovorí pán eh, predseda. Samozrejme, asi takým smerom aj pôjde, ale ja som, by som sa aj tak stále rada stretla budúci týždeň s tieňovými spravodajcami, pretože nakoniec e, ja dám svoj súhlas, ale stretníme sa budúci týždeň aj z politického pohľadu. Myslím si, že súhlas je dôležitý, ale musíme tam zapracovať aj bod k ľudským právam, demokracii, najmä po smrti prezidenta a um, politické vákuum, nikto nevie, kam, to, akou cestou ide Uzbekistan do budúcna. Takže 26. septembra ešte veľa času zostáva. Môžete na, predkladať návrhy, pretože členovia z rozličných skupín sa budú riadiť časom harmonogramom INTA. Môžeme o tom ešte ďalej diskutovať, ale na teraz by som sa rád pridržal tohto časového harmonogramu. Pokiaľ ide o tú zmenu budúci týždeň, ale ja by som navrhol skôr, aby sme sa riadili časovým harmonogramom a potom uvidíme, ako sa budú vyvíjať diskusie a aby im tam mohla postupovať tak ako si zapredsadzala. A... Takže súhlasíme, dobre, ďakujem. Musím to teraz uzatvoriť, ale... Mm, o... Cťou, že máme Nadiu Savčenkovú medzi nami. Uh, just a bilateral meeting with her. Je to bilaterálne zasadnutie, len teda mal som bilaterálne zasadnutie a som vyjadril náš názor, že sme veľmi šťastní, že prišla medzi pekná sa, že sa teší dobrému zdraviu, že je voľná a povedal som jej súkromne, aby už nikdy nehľadovala, takže samozrejme ďakujem. Chcela by poďakovať e, poslancom, ktorí bojujú za slobodu. Možno, že na minútku dve by sme vám udeli, mohli udeliť slovo. Vilnius. I'm really grateful for you. Every your... Ja som vám nesmierne povďačná. Každý list, každé uznesenie bolo maličkým krôčikom k môjmu prepusteniu. Pre, pre, preukázali ste, že život jednej osoby je nesmierne dôležitý. Civilizovanosti ľudianosti. Ďakujem. Uh, I'm sure som si istá a som presvedčená, a verím, že Európska únia je miestom hodnú od e, ľudských e, práv a že bude chrániť ľudské práva každej osoby. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za tieto slova, ktoré plne podporujeme aj do budúcna v otázke Ukrajiny budeme bojovať za e, nenarušenú územnú celistvosť tejto krajiny, ľudské práva, skončenie vojny, za suverenitu vášho národa. Vyvinieme naše úsilie ako Európsky parlament, ako sme to robili doposiaľ, aj s tou nádejou, že na Ukrajine e, sa nazbierajú síly v prospech reforiem, dôveryhodnosť, e, právny štát, e, trhové hospodárstvo proti korupcii a že e, takto bude aj Ukrajina silnejšia voči tomuto druhu ruskej agresie, ku ktorej došlo a ku ktorej stále dochádza. Čiže ešte raz ďakujeme pekne. A týmto končím zasadnutie.